Good morning, colleagues. We will begin the meeting, and if there are no objections... Príjemné predpoludnie, kolegyne, kolegovia. Schvaľujeme um, program rokovania. Ak nie sú um, výhrady, máme kompletný jazykový režim um, a elektronické hlasovanie dnes sa koná o 10.30. Prosím, pripravte si na tento čas hlasovacie karty. A teraz priamo body 3 a 4. To sú rokovania v trialógu o druhom balíku pre inteligentné hranice. 27. februára sme schválili rokovací mandát pre tieto dva spisy. Náš spravodajca Diaz de Mera veľmi usilovne pracoval počas rokovaní a my dúfame, že sa to uzatvorí čo najskôr. Teraz dostane slovo pán Diaz de Mera a informuje nás o stave rokovaní. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Predstavím to v stručnosti. Ako prebiehal rokovací proces? Sú to stručné pripomienky, ktoré sa týkajú časového plánu, ktorý nás čaká. Môžeme byť optimisti podľa môjho hodnotenia. A máme medziinštitucionálnu dohodu, takže Myslím, že do leta sa to všetko uzatvorí. Pracujeme na tom naozaj veľmi intenzívne. Prvý trialóg sa konal 23. E, marca, druhý politický trialóg sa konal včera, teda 10. mája. Čaká nás ešte 7 technických zasadnutí. respektíve konalo sa sedem a niektoré sa ešte budú konať. Konali sa v marci, v apríli a v máji. Videli sme už e, text správy, čo sa týka systému vstup-výstup. No a potom tam máme ešte tému Schengen. Pokiaľ ide o včerajší trialóg, išlo o e, dohromady štyri témy. E, poprvé zvrchované územie a prípadné komplikácie alebo dôsledky vstupu e, Bulharska a Rumunska. K tomuto by sme mali pripraviť politické vyhlásenie ku kompromisu. Potom ide o výpočet e, dĺžky trvania pobytu E, potom ďalšia téma sú e, povolenia na vstup na krátke obdobie 90 dní, respektíve predloženie na 180 dní. Tam do toho opäť vstupuje problematika Rumunska a Bulharska. Potom ďalšia téma sú možnosti e, vstupu. Tam sú určité červené línie a ide tam o to, že migračné orgány e, je otázka, či majú mať prístup a aký majú mať prístup e, k azylovému systému. E, ďalšia téma odkrývanie a vyšetrovanie ťažkých závažných teroristických trestných činov. Tam nie sú problémy. Ďalšia téma je prístup migračných orgánov k azylovým orgánom. Prečo? Tento azylový balík e, pozostáva zo siedmých rôznych správ a v, jednom, v jednej z týchto správ sa e, má hovoriť, ako bude vyzerať postup, ktorým sa bude stanovovať, ktorý štát je príslušný E, pre daného žiadateľa o azyl, kam ten žiadateľ pôjde. Toto by malo ostať v balíku o azyle a nie v balíku o systéme vstup-výstup. Potom tam ide o údaje tretich štátov. Máme tam dva články, článok 38 a 38a. A tam ide o otázky, ktoré sme ktoré sa ešte spracovávajú v pozmeňovacích návrhoch. Tam ide o strategické otázky. No a uvidíme ešte, ako to bude vyzerať s tým obdobím uchovávania údajov. Tam sú ešte stále e, e názorové rozdiely. Ide tam o počet rokov alebo celkovú dĺžku obdobia, počas ktorého budeme ukladať údaje, ale to je otázka rokovania. E, to sa ešte objasním v rokovaní, tam musíme pristúpiť na nejaký e, kompromis. 31. Mm, mája sa bude konať e, ďalší politický dial- trialóg a ďalšie technické zasadnutie sa koná zajtra. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. predtým, než vyzvem komisiu alebo radu, um, chcem sa spýtať, či nejakí poslanci uh, sa chcú vyjadriť. Nie, nie je tu nikto, takže uh, komisia, chcem sa spýtať, či ste si vypočuli spravodajcu pána Diaza Demeru. Možno sa ne, ani nechcete vyjadriť, len chcem vedieť, či máte záujem sa vyjadriť. Nie, ani predsedníctvo, komisia. V tejto fáze nie. Dobre, je to pochopiteľné, ale som rád, že ste aj tak prišli, aby ste si vypočuli túto časť. Pán Dias Temera, ešte raz vám veľmi srdečne ďakujem za e, prácu, ktorú ste investovali e, do tohto spisu. Okay, so For point five, we um, have to pause, colleagues, because... Um... Teraz musíme urobiť prestávku, kolegyne, kolegovia, lebo musíme počkať na predsedu Eurojustu, nášho hostia, kým príde. Máme prestávku do 9.30. Budeme opäť pokračovať o 9.30 s bodom 5.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 Good morning to the colleagues who have joined us um, and thank you for your patience. Ďakujem vám za trpezlivosť, kolegyne, kolegovia. Čakali sme na Michelle Konix, predsedničku Eurojustu. Vítame ju veľmi srdečne medzi nami. Ona nám predstaví 15. výročnú správu Eurojustu. Rok 2016 bol náročný rok z hľadiska bezpečnosti a Eurojust, ako vieme, zohráva kľúčovú úlohu v boji proti eh, teroristickým hrozbám, eh, závažnej trestnej činnosti organizovanej, eh, bojuje proti pašovaniu ľudských bytostí, migrantov proti kybernetickým hrozbám a tak ďalej. Michel Konix teraz predstaví správu a potom bude následovať rozpráva s poslancami. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne. Som veľmi rada a je pre mňa cťou, že môžem predstaviť túto správu o aktivitách Eurojustu. chcem, e, predstavila som túto správu v pondelok personálu, aby som sa poďakovala, pretože oni pracovali s neuveriteľným nasadením. Bol to rok, ktorý bol naozaj bezprecedentný, ako ste už povedali. E, bola to obrovská vlna zločinov, ako terorizmus, pašovanie ľudských bytostí. Ale to nie je všetko. E, mení sa takisto komplexnosť trestnej činnosti, je to stále zložitejšie a e, aj ľudia ktorí bojujú proti trestnej činnosti, musia pracovať oveľa viac ako kedysi. Takže je potrebné poďakovať aj týmto zamestnancom. No a našim motom je budovanie mostov e, medzi nami a členskými štátmi a chceme v tejto činnosti sa ešte zefektívniť. Chceme budovať mosty medzi agentúrami, členskými štátmi a ďalšími potrebnými partnermi, ako sú tretie štáty a iné medzinárodné organizácie. Ak chcete byť efektívni, musíte pracovať inteligentne, ak chcete pracovať rýchlo, musíte spolupracovať so všetkými možnými partnermi a e, snažiť sa o doplnkovosť týchto činností. Musíte budovať siete, aby ste aj vy mohli rozbiť teroristické a kriminálne siete. Eurojust je orgánom Európskej únie, ale operuje ako permanentná sieť prokurátori tam zastupujú všetkých 28 členských štátov, 24 eh, jazykov a 30 odlišných eh, právnych systémov. Ja som eh, pracovala v špecializovaných sieťach ako spoločných e, vyšetrovacích tímoch alebo e, sieťach, ktoré bojujú proti e, xenofóbii. A my v Eurojuste vlastne doplňujeme túto expertízu. Eurojust sa snaží byť centrom právnej a justičnej expertízy. Na ďalšej na ďalšom slajde budeme vidieť v roku 2013 sme mali rekord, e, rekordný počet prípadov 2306, ale je potrebné si objasniť aj, aký je životný cyklus prípadu. Jeden prípad môže e, si vyžadovať stovky e-mailov, e, prácu niekoľko stoviek policajtov a prokurátorov, Rím nepostavili za jeden deň a ani prípad sa nevyrieši za jeden deň, čiže tie prípady naozaj si vyžadujú veľký, veľa času. E, hovoríme o bilaterálnych prípadoch alebo o multilaterálnych e, prípadoch, ale aj bilaterálny prípad môže byť extrémne zložitý technicky, právne a multilaterálne prípady sú takisto veľmi mnohovrstevné. No a v výročnej práve sme sa snažili trošku dynamizovať spôsob, akým predstavujeme našu činnosť. Všetky úrovne ako koordinačné stretnutia, najmä na úrovni 2, sú veľmi e, dôležité. Uvedieme prí, príklad e, zasadnutia na úrovni 2. E, úroveň 3 to sú koordinačné stretnutie, stretnutia v Eurojuste, kde koordinujeme dotknuté subjekty, ktoré sú v, členským, v členskom štáte konfrontované s organizovanou trestnou činnosťou. A musíme ešte zdôrazniť, že tieto koordinačné stretnutia sú veľmi hodnotné. V roku 2017 sme zorganizovali 249 takýchto koordinačných zasadnutí. Týkali sa 288 prípadov a vidíme, že miera našich úspešne vyriešených prípadov sa zvyšuje. Koordinačné centra, e, to je na vrchole našich koordinačných e, úsilí. Minulý rok ich bolo 10. Mnohé tieto centra sa venujú praniu špinavých peňazí, pod vodom a tým prípadom, kde existuje technická alebo právna zložitosť. Všetky tieto centra boli veľmi úspešné. Niektoré, e, niektorých sa zúčastnil aj Europol a tretie štáty, ktoré nie sú členmi EÚ. Kriminálne siete môžu operovať napríklad v šiestich štátoch a preto um, zorganizujeme potom koordinačné stretnutie so šiestimi štátmi. Jeden deň sa učí ako akčný deň so všetkými šiestimi štátmi a v jednom centre máte potom priame spojenie cez telefón a cez e-mail e, s prokurátormi, ktorí pracujú v členskom štáte na tomto prípade. A e, potom sledujete, ako prebiehajú napríklad zmrazovania účtov alebo e, vydávania európskych zatýkačov alebo domové prehliadky alebo rôzne konfiškácie dokumentov a podobne. Čiže toto vlastne sledujú koordinačné centra. Ako vidíte, Eurojust zvyšuje svoju mieru operatívnosti a to veľmi oceňujú členské štáty. V koordinačnom eh, stretnutí so šiestimi štátmi sa potom príjmu rozhodnutia, ktoré majú účinok v tých šiestich štátoch, keď pracujú prokurátori alebo policajti. A to potom má vlastne vplyv na prácu stoviek policajtov a prokurátorov. Čiže to, čo rozhodne malá skupina na tejto úrovni, to má potom dosť veľké e, dôsledky, ovplyvňuje tú prácu orgánov činných v trestnom konaní. No a potom máme spoločné vyšetrovacie týmy, to je tzv. Rolls-Royce alebo e, rýchlo vlak e, vzájomnej právnej pomoci. Máme už 6-ročné skúsenosti so sieťou JITS, Neustále získavame nové skúsenosti, ale experti JITov eh, majú už aj rôzne osvedčené postupy, ktoré aplikujú. Spoločné vyšetrovacie týmy, ako vidíme, eh, trvajú iba eh, určitý obmedzený čas, ale sú presne zacielené a sústredia sa na to najvhodnejšie miesto, kde by sa malo konať trestné stíhanie nestrácajú čas, využívajú čas efektívne na výmenu informácií v rámci skupiny a to potom vedie ku konkrétnym dôkazom, hmatateľným dôkazom, ktoré sa dajú používať. A toto presne potrebujú sudcovia, aby mohli usvedčiť e, kriminálnikov, aby sa mohlo pristúpiť k zaisteniam e, a ku konfiškáciám majetkov na základe rozsudkov. Takže, ako vidíte, E, toto má aj odstrašujúce účinky. Ak e, rozložíte kriminálnu sieť, tak zastavíte trestnú činnosť na určité obdobie, ich apetít sa zníži, ale tá motivácia vysokého zisku naďalej tu bude prítomná a preto je potrebné zobrať e, kriminálnikom možnosť e, robiť trestnú činnosť. Musíte ich dať za mreže doslova a musíte im zobrať ich zisky z kriminálnej činnosti. A to sa dá iba cez trestné konanie. Zastavenie trestnej činnosti to je dobré, ale to nestačí samo o, seba, o sebe. Musíte zastaviť ich činnosť, činnosť kriminálnikov a teroristov, ukončiť ich činnosť. A o to my sa snažíme. Keď sa na to pozrieme e, v kontexte minulého roka, vidíme, že nestačí iba akcia a reakcia. E, je potrebné, aby tá reakcia bola veľmi rýchla. A spoločné investi- e, vyšetrovacie týmy sú vynikajúcim nástrojom na túto rýchlu prácu, na rýchle zásahy. Vidíme na ďalšom slajde, že Eurojust a, a týmy JITS sú Mm, prepojené. Eurojust financuje tými JITS. My preplácame napríklad ubytovacie náklady. Pre, aj pre účastníkov členských štátov ehm, zabezpečujeme tlmočenie, preklady a takisto cestovné náklady preplácame. Takisto zabezpečujeme náklady na transfer zaistených dokumentov, podporujeme e, tieto týmy logisticky, napríklad poskytujeme mobilné telefóny, tlačiarne, skenery a takisto Eurojust poskytuje praktické konkrétne rady napríklad pri spisovaní dohody o fungovaní týmu JIT, pri spisovaní akčných plánov a tak ďalej. právne poradenstvo poskytujeme, pretože stále viac týmov JIT e, majú e, pracovné prepojenie na tretie štáty. Už som spomenula MH17, tento JIT, ktorý v júli 2014 veľmi úspešne pracoval, boli tam dva štáty EÚ a dva tretie štáty a potom v neskoršej fáze sa pridala piata krajina, ktorá tiež nebola členom EÚ. A takáto práca nie je jednoduchá. Mm, je potrebné nastaviť správne ten právny základ na takúto spoluprácu. A nedávno sme mali prípad medzi Českou republikou a Srbskom. Týkalo sa to falšovania meny, konkrétne amerických dolárov a bolo to spojené aj s nelegálnym obchodovaním s drogami. No a tento spoločný vyšetrovací tím medzi Českou republikou a Srbskom bol veľmi užitočný. Páchatelia trestného činu boli zo Srbska, aktívni v Českej republike, ale aj v okolitých štátoch, v Maďarsku, napríklad v Rakúsku, v Sloven- na Slovensku. A Česká republika e, požiadala o rýchlejšie riešenie. Vzájomná právna pomoc medzi e, Srbskom a Českou republikou nepomohla, ale tým JIT e, potom pomohol. Bolo potrebné zaistiť dôkazy, svetkov a tak ďalej, operáciu pod krytím. No a na záver sme zabezpečili, že Ehm, súdny proces, ktorý sa konal e, v Českej republike, viedol k odsudeniu páchateľa na 8,5 roka odnetia slobody a prebieha aj ďalší e, trestný proces v Srbsku. My pracujeme v globalizovanom kontexte a musíme si uvedomiť, že e, tento rámec priťahuje aj nečlenské štáty EÚ a preto musíme spolupracovať aj s takýmito štátmi. No a na ďalšom slajde vidíte čísla v spolupráci s niektorými partnermi. Ja som už vysvetlila, čo je vlastne prípad. Prípad e, pozostáva z rôznych činností, výmien, výmien informácií, z networkingu, z premosťovania. A e, výhodou tohto celého je, že vidíme, že počet prípadov stúpa. To znamená, že e, ľudia v nás vkladajú stále viac dôvery. No a na ďalšom slajde vidíme ďalší aspekt práce Eurojastu a to je Európsky zatýkací rozkaz. Nie je to nový e, nástroj, opiera sa o vzájomné uznávanie, ale vidíme, že 14 našich prípadov sa teraz týka výkonu európskeho zatýkača. Je veľa dôvodov, prečo členské štáty žiadajú Eurojust o intervenciu, napríklad keď nefunguje komunikácia, keď sú jazykové ťažkosti, zlá komunikácia niekedy, Takisto výkon európskeho zatýkača niekedy trvá príliš dlho a preto v takýchto prípadoch intervenujeme. Takisto môže dôjsť, že na základe článku 16 rámcového rozhodnutia um, z roku 2002 musíme zasiahnuť, keď sú dva konfliktné európske zatýkače vydané. No a roky 2014 až 2016, e, za tieto roky máme prehľad e, všetkých právnych a praktických problémov, ktoré e- Eurojust mal s európskym zatýkačom. Minulý rok sa konala o tomto aj tematická diskusia v Eurojuste. Bola, boli, bola tam prítomná riadiaca rada a my sme podrobne uh, E, hovorili o niektorých záležitostiach ako podmienky vo väzeniach spojené s výkonom európskeho zatýkača, o tom, ako môžeme podporovať efektívnu komunikáciu medzi vydávajúcim štátom a vykonávajúcim štátom, e, keď ide o európsky zatýkač a ako e, riešiť podmienky vo väzniciach pri výkone týchto zatýkačov. Tu vidíte prácu Eurojustu podľa troch prioritných oblastí. Terorizmus, kybernetický mm, zločin a nelegálne prevádzačstvo imigrantov. Terorizmus, to je samozrejme obrovská priorita kvôli udalostiam, ku ktorým došlo. Od roku 2015 Eurojust spolupracoval na riešení všetkých teroristických útokoch, ktoré sa udiali v Paríži, v Bruseli, v Berlíne. E, vo všetkých týchto prípadoch sme boli aktívni a robili sme to, čo robíme vždy, čiže e, urychľovali sme vzájomnú právnu pomoc, takisto sme podporovali súdnu spoluprácu, Um, pripravovali sme spoločné vyšetrovacie týmy, urychľovali sme výkony európskych zatýkacích rozkazov a aj bežnú prácu a takisto ehm, pracujeme strategicky a takticky. Viac ako 4 roky organizujeme technické stretnutia, kde zlučujeme e, špecializovaných e, ehm, protiteroristických prokurátorov. Minuloročný tím sa týkal využívania spravodajských informácií v teroristických e, trestných konaniach a toho, ako pracovať na deradikalizácii ako predchádzať mm, vlastne tomu, aby sa stali z toho trestné činy. No a naša práca sa premieta aj do monitora usvedčení z teroristických trestných činov a ad hoc e, justičných analýz. To sme minulý rok predstavili ministrom spravodlivosti v decembri. No a ďalšie výsledky práce Eurojustu je napríklad príručka CBRNE, je to užitočná príručka s chemickými, biologickými, radiologickými a jadrovými e, výbušnými vybušnými látkami. je tam prehľad všetkých inštitúcií na európskej, národnej a medzinárodnej úrovni, ktoré s tým majú niečo dočinenia. Ak prokurátor potrebuje nejaké informácie, tak má túto príručku k dispozícii a je aktualizovaná. Cybercrime is equally... Áno, kyberkriminalita je rovnako dôležitá. 9. júna sme mu spúšťali európsky justičný, justičnú sieť v boji proti kyberkriminalite a takto Vlastne sme sa stretli už pri dvoch príležitostiach. Kyberkriminalita sa stále rýchlejšie šíri. Máme tu individuálne prípady, kde sa dochádza k páchaní trestnej činnosti, ale sú tu aj globálne vlny, ktoré, ktorým čelíme. Je to vysvetlené vlastne v tejto správe. Bojujeme proti kriminálnej infraštruktúre, ktorá napadla veľké množstvo počítačov, a takto týmto páchateľom sa umožňuje, že môžu robiť phishing a môžu získať heslo k e-mailom a ďalšie detaily, aby mohli e, transferovať peniaze prostredníctvom nových systémov e, práve do rúk týchto páchateľov. Trvalo nám to celé roky, ale prostredníctvom spolupráce s expertami máme teraz už výsledky. Pokiaľ ide o pašer, pašeráctvo e, imigrantov, tak už teraz takisto máme konkrétne výsledky. Stretli sme sa so všetkými prokurátormi, ktorí sa špecializujú na túto problematiku. Máme tu jeden prípad v tom dokumente, ktorý jasne vysvetľuje, že nie automaticky musíte ísť na e, nejaké vysoké stretnutie. E, vlastne Eurojust rozhodne, kde je najlepšie postupovať Týka sa to justičných otázok. Nemáme tu konkrétne e, priesvitky, ale pokiaľ ide jurisdikciu tretich krajín, to je takisto veľmi dôležitá tá celá sieť, ktorú máme vybudovanú. A spolupráca s agentúrami IHA a takisto aj ďalšie spo- formy spolupráce, čo sa napríklad robí na úrovni Frontexu a na úrovni nariadenia o Europole, Vlastne tieto tri agentúry spolupracujú v boji proti organizovanej kriminalite a je veľmi dôležité, aby sme takýmto spôsobom dodržiavali tie pravidlá, ako ich máme v nariadeniach. Ďakujem veľmi pekne. O 10.30 budeme hlasovať, takže chcem, aby sa vyjadrilo čo možno najväčšie množstvo poslancov. A skutočne tá správa je taká bohatá, že budeme mať veľa rečníkov. Bohužiaľ, kolegovia, každý dostane iba pár minút, pretože hoci si uvedomujeme, že si to vyžaduje oveľa väčší časový priestor, aj tá správa samotná, ale máme tu niektorých tieňových spravodajcov, takže ako prvý dostane slovo pán Vos, ktorý je spravodajcom, pokiaľ ide o správu z nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pani Koningsova, ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujeme aj za to, že ste prišli, že vykonali svoju prácu v roku 2016. My to veľmi ceníme, vieme, aká je dôležitá forma spolupráce v boji proti cezhraničnej kriminalite, všetko to, čo ste tu spomenuli, pokiaľ ide o terorizmus, pokiaľ ide o kyberkriminalitu. Takže chcel by som vzhľadom na to, že máme málo času, možno spomenúť iba niektoré body, a to v stručnosti, a skôr sa pozrieť do budúcnosti a nie tak veľmi do minulosti. Hovorili ste o kyberkriminalite a počítačovej kriminalite je veľmi dôležité, aby sme v tejto oblasti sa snažili ešte viac na to, aby sme v tejto oblasti boli aktívnejší. Aké akej teda miere zohráva vlastne prístup k dôkazovým materiálom, pokiaľ ide cezhraničnú kriminalitu. Akú úlohu to zohráva momentálne, tu máme aj i dôkazy, elektronické dôkazy, venujeme sa tomu Možno by ste k tomu mohli niečo povedať, bolo by to dobré. Takisto mám pocit, že sa musíme viac venovať otázke Darknetu. Ak sa na to človek pozrie, tak nedávno som napríklad mal možnosť si to nechať ukázať, tak e, v podstate sa takto človek dostane až úplne do e, e, tých najtemnejších stránok človeka, takže treba v tejto oblasti urobiť niečo na úrovni medzinárodnej spolupráce, možno sa tomu venujete. A pokiaľ ide o ruských hakerov a falošné správy, to je môj, možno to súvisí viac s ochranou demokratických ústavných systémov, s ktorými sa tu takto manipuluje, ale možno ste tu takisto do toho zaangažovaná Možno e, sa môžeme pozrieť na to, ako funguje hospodárska špionáž zo strany Číny. Tiež to funguje prostredníctvom tohto elektronického sveta. Možno aj tu potrebujeme pravdepodobne viac vecí, ktoré by e, čelili týmto výzvam. A ešte ďalšia vec, zamýšľali ste sa nad tým možno, aké štruktúry treba zmeniť, aké zákony treba zmeniť na to, aby sme v prípadoch cezhraničnej spolupráce mohli byť aktívnejší. A ešte dve krátke otázky, pokiaľ ide o získavanie informácií, ktoré potrebujete vy na to, aby ste mohli realizovať vašu prácu prostredníctvom údajov. Funguje to bez problémov, čo môžeme v prípade, po prípade v tejto oblasti urobiť. A pokiaľ ide o otázku Brexitu, ktorý sa blíži a štruktúry Eurojustu, takisto e, to postihne, takže už sa zamýšľate nad tým, ako sa bude týmto otázkam venovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, tieňový spravodajca Silvi Vanka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vítajte pani Koningsová. hovorí pani Kaufmanová. Teším sa, že ste prišli medzi nás, som skutočne veľmi eh, nadšená z tej správy, ktorú ste tu pre dnes vychádzame teda z toho, že Eurojust je skutočne a, eh, ktorý si vykonáva svoju prácu vynikajúco. Už viaceré otázky tu odzneli, takže z mojej strany možno pokiaľ ide o budúcnosť, môžem doplniť iba jednu otázku. Konkrétne, momentálne to vyzerá tak, že čo skoro vlastne tie rokovania na úrovni rady, pokiaľ ide vytvorenie Európskej prokuratúry, by sa už mohli završiť a mohlo by to eventuálne byť aj tak, že pôvodne, nie tak ako sme zamýšľali, to nebude sídlo tejto prokuratúry, nebude, nebudú mať teda spoločné s Eurojustom to sídlo, Viete si predstaviť, aký by to mohlo mať dopad na budúcu spoluprácu medzi Eurojustom a EPom, keď e, budete mať odlišné sídla, nie jednotné. Hovorím teda, že tu je takáto možnosť, ešte presne nevieme, ako to vlastne nakoniec celé dopadne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz ešte tieňový spravodajca pani Grisbeck. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne pani Koningsovej za jej prezentáciu, ktorá bola veľmi detailná tejto 15. správy, ktorá prezentuje, že sa tu skutočne veľmi pracuje. My vidíme, že e, sa zaznamenal pokrok, je to vidieť aj v tej správe, vlastne ste to prezentovali v rámci toho vypočutia. Pokiaľ ide o napríklad navýšenie o 4% v tých prípadoch, kde členské štáty žiadali po, pomoc zo strany Eurojustu. To svedčí o tom, o tej osvete zo strany členských štátov, že tu je teda spoločný záujem, pokiaľ ide o operačný charakter spolupráce s Eurojustom, pokiaľ ide o túto formu spolupráce a pomoci, je to skutočne povzbudivé, a je dobré, že tu vidíme využívanie, ktoré narastá takejto koordinácie, tak ako ste to vlastne spomenuli aj na úvod vašich, na vašho príhovoru. Vidíme, že tu je intenzifikácia, pokiaľ ide o jednotlivé šetrenia a o tých oblastiach, pokiaľ ide o počítačov kriminalitu, terorizmus, takisto boj proti praniu špinavých peňazí, to znamená, sú to všetko veľmi dôležité pokroky a vlastne vnímame Eurojust ako konkrétny účinný nástroj, ktorý vlastne z agentúry robí takého centrálneho kľúčového hráča vo vzťahu k tým otázkam, ktoré sú kľúčové pre občanov európskych. To znamená, vychádzate v ústretí voči tým ich očakávaniam, pokiaľ ide o bezpečnosť. Takže štyri stručné otázky z mojej strany. Chcela by som vedieť a naznačiť, e, pokiaľ ide o tú tému, ktoré sa venujeme, bolo to predmetom návrhu komisie výboru zo strany otázky konfiškácie zhavaných predmetov medzi členskými štátmi. Agenda je ešte otvorená k tejto problematike, takže chcela by som poznať, ako sa Eurojust e, zaangažováva do tejto veľmi dôležitej témy, pokiaľ ide o možné formy spolupráce, ktoré možno už existujú medzi agentúrou a toto téma. Druhá otázka. Spomenuli ste tých 10 centier koordinácie, nejaké operačné huby, centra, pokiaľ je špecifické otázky, chcela by som vedieť, kto teda rozhoduje o vytváraní takéhoto centra a kto vytvára tie prepojenia a do akej v akých otázkach, hovorili ste napríklad, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, čo je takisto obsiahnuté v rámci tej tabulky, tej správy, ale mohli by ste možno, ak to je príliš dlhé, mohli by ste mi zaslať nejaké detaily k tejto otázke formou e-mail. A pokiaľ ide na informáciu, my vieme, že to je momentálne ako keby také modné slovo. Všetci hovoríme o výmene informácií, ale Vidíte tu nejaké štruktúrálne ťažkosti s niektorými členskými štátmi, napríklad eh, v porovnaní s ostatnými. A úplne tá posledná otázka, pán predseda, tá sa týka budúcich prepojení s budúcimi eh, vyšetrovacími týmami. Viete, že táto otázka pokročila. Máme tu zhruba 20 členských štátov, ktoré sú súhlasia, ktoré potvrdili budúcu posilnenú spoluprácu. To znamená, akú formu spolupráce by ste videli vy práve s vašou agentúrou. Ďakujem. Ďakujem pekne, Monika Holmajerová. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja sa teším, pani predsednička, že sa tu v tomto výbore znovu vidíme. Ďakujem za to, že nás vždy takto precízne informujete o tých najnovších pokrokoch. Mňa trochu zaujíma tá téma, pokiaľ ide o stav väzení a ako s tým súvisia niektoré ťažkosti, pokiaľ ide o uplatňovanie realizáciu európskeho zatýkača. My sme sa vo výbore venovali, pokiaľ ide o patričné väzenia, pokiaľ ide o otázku radikalizácie a pokiaľ ide o fungovanie tých teroristických sietí alebo fungovanie organizovaných teroristických sietí, ktoré vlastne v podstate vo vezeniach mladých ľudí chcú nejako zaangažovať do ich sieti. Mohli by ste možno v našom výbore nám trochu pomôcť v, tej, v tom ohľade, že by si podali, v ktorých krajinách sa musia podporiť aktivity, alebo ktoré pomocné opatrenia sa musia navrhnúť na to, aby sme takéto okolnosti zlepšili, či treba podporu zo strany Európskej únie. Myslím, že toto je jedna z tých najnebezpečnejších tém, ktoré sa toľko nevenujeme pozornosti, pretože v podstate ľudia sa častokrát nedostávajú do kontaktu s témou väzení. Predsa len si myslím, že to je dôležitá otázka. A po druhé, máte z personálneho hľadiska dostatočné množstvo expertov na počítačovú kyberkriminalitu, alebo treba urobiť nejaké e, korekcie a potrebujete podporu. A ešte pokiaľ ide o počet prípadov, aké máte počty prípadov narástlo to číslo alebo nie vo vzťahu k vašim finančným a personálnym možnostiam, pokiaľ o riešenie jednotlivých prípadov. Ďakujem. Ďakujem pekne, vy ste nastolili toľko zaujímavých otázok. Želal by som si, že by sme mali viac času. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom je pani Čenič, nech sa páči. Grazie. Grazie, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem aj pani Konings za to, že tu dnes prišla a poskytla nám všetky tieto informácie. Kolegovia už položili mnohé otázky, ale myslím si, že všetky tieto témy sú veľmi dôležité pre bezpečnosť našich krajín. Ja by som chcela počiarknúť, a tak som to pochopila z vašej správy, ktorá bola predložená, čo je veľmi pozitívne, že posilňujeme spoluprácu eh, medzi výmenou eh, expertízy a operatívnych eh, informácií medzi jednotlivými európskymi agentúrami a Eurojustom, ktoré sú dôležité pri vyšetrovaniach Chcel by som sa však pozastaviť pri dvoch aspektoch, ktoré sú e, veľmi dôležité a pri ktorých treba odviesť ešte veľmi veľa. E, hovoríme o protiteroristických opatre, e, opatreniach a predovšetkým financovaní. A to je záležitosť, ktorej ste sa dotkli aj vy. Máme tu predloženú smernicu, ktoré sa týkajú e, konfiškovania a zabavovania e, výsledkov trestnej činnosti. Myslím si, že by sme sa v tomto prípade mali zamyslieť aj nad možnosťou konfiškácie bez predchádzajúceho odsedenia, založené na talianskom modele. Chcel by som, chcel by som sa preto opýtať na váš názor v tomto ohľade. No a samozrejme, e, je tu samozrejme aj otázka zaobchádzania e, s ľudskými bytostiami. Mm. A samozrejme, to e, samozrejme rámcuje aj vzťahy s Frontexom. A je tu otázka, akým spôsobom E, posilníme dôstojné zaobchádzanie s ľuďmi, pretože častokrát práve títo migranti sú využívaní e, organizovaným zločinom. A to už ste aj naznačili, hovorili ste, že práve tieto ťažkosti sú práve e, stredobedom konkrétnej diskusie, ktorá sa vťahuje Chcela by som sa opýtať, keď prekonáme tieto ťažkosti, a ktoré sú prekonateľné, e, myslím si, že toto je záležitosť, e, e, ku ktorej to povedie, harmonizácia legislatívnych opatrení, aby sme mohli bojovať proti organizovanému zločinu. A to je práve to, čo nám dnes chýba. Úplne nepochybne. A samozrejme, čo ešte samozrejme stiažuje výkon e, zatýkacieho rozkazu, predovšetkým v oblasti organizovaného zločinu. Takže chcel by som poznať váš názor na tieto moje otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Zdechovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani predsedkynia že ste tu spomenuli viaceré otázky, ale tie najdôležitejšie otázky musím zasa urobiť ja. Takže prvá otázka, pokiaľ ide o stáčanie kilometrov. Stáčanie kilometrov v Európskej únii je veľký organizovaný zločin. Je to naprieč členskými štátmi. Členské štáty nespolupracujú a štátni zastupcovia vyšetrovať túto kriminalitu vôbec nechcú. Nie je to teda vôľa. Z Nemecka napríklad sa do Českej republiky vozia auta a 50 aut dovezených má, stočen, má stočené kilometre. Je to veľký podvod, ale štátni zástupcovia ani v Nemecku, ani v Českej republike sa tomu nechcú venovať. Je to kriminalita, ktorá ročne presahuje čiastku 150 miliard eur. Prečo sa tieto prípady nevyšetrujú? alebo ak máte prípady, e, že sa vyšetrujú, tak nám povedzte. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, kyberkriminalita, dobre videli sme grafy, ale napríklad schopnosť štátnych zástupcov rozlišovať medzi tým, čo je počítačová kriminalita a čo nie je, chýba tu vzdelávanie. Štátni zástupcovia nevedia, čo je to e, počítačový podvod. Tie vyšetrovania sú veľmi dlhé, chcú tam expertov, a nie je tu schopnosť rýchlo zasahovať a rozhodovať o týchto veciach, ako teda vy to vnímate. A tretia otázka, ktorá tu takisto nebola spomenutá, to je otázka odsúdených pašerákov ľudí. A nedávno napríklad riaditeľ Frontexu kritizoval niektoré neziskovky, ktoré vedome, nevedome vodia, privádzajú ľudí z Líbie do Talianska. Chce začať s vyšetrovaním týchto ľudí ako teda vy participujete na tomto vyšetrovaní? Ďakujem. Mr. López Aguilar, please. Pán López Aguilar, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, Michel Koning, za to, že ste prišli, ďakujem pekne. Tešíme sa, že vás máme a že sa takto aktívne staráte o tieto záležitosti, takže dve otázky z mojej strany. Poprvé, pokiaľ ide o Panama Papers, dokumenty z Panamskej, a niektorí členovia výboru LIBE takisto sú v tom vyšetrovacom výbore pre Panama Papers a chceli by sme vedieť, pokiaľ ide o koordinačné zasadnutie, ktoré sa konalo v, priestoroch Eurojusu, týkalo sa to Mossack Fonseca aktivít a bol tam aj štátny zástupca s pánami. Pozvali ho Nemecko a Taliansko, boli tam však účastní všetci predstavitelia národných členských štátov v rámci Euro, Eurojustu a jeho štruktúr. Chcel by som sa teda podeliť s vami o pár slov, pokiaľ ide o tie výsledky a budúce zlepšenia v formy spolupráce s jurisdikciou, ktorá umožnila takéto skrývanie peňazí nelegálneho pôvodu a súviselo to napríklad s pašovaním alebo korupčným podnikaním. A druhá otázka sa týka vyhliadok eh, toho verejného prokurátora, čo je veľmi dôležité. My sme za to bojovali už veľmi dlho a, a pravdepodobne by tu mala byť dohoda o posilnenej spolupráci nejako veľmi čoskoro už by to malo byť, ale podľa článku 76 eh, zmluvy o fungovaní Európskej únie počíta s myšlienkou, že by to sa robilo na forme už existujúceho Eurojustu. Teraz sa vlastne vysporadúva s tou myšlienkou, že by to mohlo dôjsť k koexistencii, to znamená Eurojust a e, tento generálny prokurátor Európskej únie. Ako by ste videli ten dopad takéhoto zriadenia e, na Eurojust a na jeho rozpočtové štruktúry? Ako to teda vnímate? Ďakujem pekne. A ešte Roberto Mecula. Roberta Mecula, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne predsedkyni Eurojustu, že je s nami dnes do poludnia, aby, že prišla, aby sa s nami podelila o, a, o informácie o tej výročnej správe. Krátke otázky z mojej strany. V jednej priesvitke sme videli odvolávky na štvrtú správu ohľadne zahraničných bojovníkov. Ja teda trvám na tom a mám pochybnosti ohľadne využívania takéto terminológie. Mohli by ste nám možno povedať niečo o tom, čo táto správa obsahovala, aké rozdiely e, sú tu medzi jednotlivými správami, či tu bola potreba pre nejakú novú správu. Zdá sa mi, že nedostatočne hlboko riešime to, čo je nesprávne v našich spoločnostiach a takisto aj to, ako vlastne vo väzeniach e, dochádza k radikalizácii toľko mladých ľudí, po tom, čo sa teda dostali za múry väzníc na základe nejakých malých e, priestupkov. A takisto sa správa týka aj 249 e, otázok, ktoré spadajú do pola pôsobnosti Europolu. Ak sa pozrite na ten vzťah medzi Europolom a Eurojustom, aký by sa tento vzťah mohol rozvinúť, Akým spôsobom môžeme teda posilniť tú našu spoluprácu v boji proti terorizmu a cezhraničnej forme kriminality? Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, sú to vynikajúce otázky. Pani predsednička má zhruba 10 minút na to, aby reagovala na tieto detailné otázky, takže by som navrhol, aby sme jej dali dostatočný časový priestor a aby mohla reagovať aj formou e-mailu na tie komplexnejšie otázky, pretože všetky si zaslúžia reakciu. Takže pokúsim vás poprosiť sa, poprosím vás, aby ste sa pokúsili o reakciu. Skutočne sa budem snažiť reagovať na túto veľkú výzvu. Chcem sa skutočne poďakovať za vašu otázku, pán Foss. Kyber, počítačová kriminalita je prioritou našou a my sme identifikovali veľké množstvo justičných a praktických otázok, vy ste naznačili prístup k dôkazným materiálom, digitálnym dôkazom, e, kodifikáciu, šifrovanie, anonymizáciu. Ja by som chcela povedať, že máme dva problémy kľúčové, stratu údajov a stratu lokácie a tí, čo z toho profitujú, sú práve páchatelia v oblasti počítačovej kriminality. To je veľmi rozšírené. O tom sa napríklad teraz hovorilo aj na tých posledných stretnutiach Európskej justičnej kyberkriminalitnej siete. Organizoval to Eurojust. Je to veľmi dobrá iniciatíva, je to veľmi nákladná iniciatíva a my sme veľmi vďační DG Home za to, že sponsorujú, sponsorujú workshop, ktorý sa bude konať, ktorý sa bude venovať otázke šifrovania ak jednoducho nebudeme sa venovať týmto kľúčovým otázkam, tak nebudeme potom riešiť efektívnym spôsobom otázku počítačovej kriminality v budúcnosti. Avalanche poukazuje na to, to sú nemecké prípady, ktoré máme z Erlangenu. E, vidíme tu, že iba prostredníctvom Eurojustu a Europolu a spolupráce súkromného sektoru sa nám podarilo začať riešiť aktivitu, ktorá bola rozšírená 29 členských štátov, ktorá e, vlastne 180 krajinách mala svoje obete. Takže ten medzinárodný rozmer kyberkriminality jednoducho je neprehľadnutelný. Takisto ste hovorili o otázke špionáže. Môžem takisto hovoriť o možnosti zavedenia dane v oblasti kritickej infraštruktúry. Jednoducho, ak skutočne sa budeme venovať e, tým vážnym otázkam a problémom, keď budeme sa riešiť napríklad otázky dopravy, nukleárnym elektrárňam a takisto aj dodávkam vody, tak musíme jednoducho investovať do boja proti počítačovej kriminalite nie len na úrovni policajnej spolupráce, ale na úrovni justičnej spolupráce. Toto všetko stojí svoje peniaze. Stojí to veľa peniazy a vy rozhodujete o tom, čo je dôležité, aké sú to priority. My sme vďační za vašu pomoc, potrebujeme viac pomoci aj na tejto úrovni. A druhá otázka pokiaľ ide o Brexit. A e, dopad máme článok 15, ktorý bol už spustený, 50 a takisto tu máme aj ďalšie otázky, ktoré súvisia s tými rokovaniami, ktoré budú pokračovať, takže uvidíme, ako vlastne dôjde k tomu stiahnutiu sa Veľkej Británie z Európskej únie a pokým tie rokovania nebudú uzatvorené, tak nebudeme vedieť, že do akej miery vlastne tu budú nejaké špecifické, konkrétne podoby toho dopadu. Sú tu určité možnosti, napríklad, že budeme musieť zaviesť justičnú dohodu alebo spoluprácu, formu spolupráce s Veľkou Britániou. Bude to veľmi časovo nákladné a budeme musieť začať v istom čase budúcnosti. Spojené kráľovstvo je Eurojuste zaangažované a riešenie musí byť tak, že to bude na prospech oboch strán a v oblasti boju proti organizovanému organizovanej kriminalite musíme jednoducho posilniť našu spoluprácu, potrebujeme viac Európy a nemenej. Pokiaľ ide o vašu otázku, ktorá súvisí s EPPO, myslím si, že tu môžem pokryť tie otázky, ktoré súvisia s touto témou. A načrtnúť práve tú eh, väzbu medzi Európskym prokurátorom a eh, Eurojustom. Eh, Európsky prokurátor sa bude sústreďovať predovšetkým na hospodárske e, trestné činy. Avšak my pokrývame celú e, paletu trestných činov. E, to musí byť jasné a musia byť vnímané ako dve rozdielne organizácie v rozličných oblastiach, avšak obidve inštitúcie budú predkladať správy členským štátom a samozrejme jednať a zastupovať sa v konaní proti ním. E, myslím si, že je veľmi náročné práve čo sa týka Eurojustu, aby bol veľmi intenzívne zaangažovaný v boji proti organizovanému e, zločinu. E, potrebujeme byť silný a ešte posilniť vzhľadom na to, že stále tu máme na každodennom poriadku terorizmus, kybernetickú kriminalitu a potrebujeme viac e, podpory, aby sme sa mohli vysporiadať s týmto e, nikdy nekončiacou šnúrou e, kriminálnych organizácií. Pani Vizbach, ďakujeme za vašu otázku. Áno, o 4 narastol objem našej práce, ale napriek tomu sme zostali rovnako efektívni a výsledky sú E, konkrétne. A samozrejme tieto výsledky e, je práve to, na čo by sme sa mali sústreďovať, e, aby to bolo tak, ako som povedala. To znamená zmrazenie finančných prostriedkov a konfiškácie. To je práve to, na čo sa sústreďujeme a e, urobili sme aj ďalšie dodatočné kroky v tejto oblasti. Chceme vedieť, aká je najlepšia e, správa aktív a ich opätovné získavania. Samozrejme, vzdielame tieto informáciami s jednotlivými inštitúciami. A e, to, toto vzdelanie vychádza z našej operatívnej e, skúsenosti, e, čo sa týka e, správy aktív, e, cezhraničného charakteru a ich opätovného získavania. Tam sa snažíme e, podeliť o skúsenosti s vami. Čo sa týka operatívnych e, centier, e, väčšina z nich boli vytvorené v štyroch krajinách, jedno z nich vo Francúzsku, kde sa, sa sústredia na jednotlivé typy kriminality, ako je napríklad pranie špinavých peniaz. E, pani Holmajer, e, vy ste hovorili o dôležitosti e, systéme väznice a podmienok vo väzniciach. A hovorili ste, čo sú neakceptovateľné väzenské podmienky a čo, a možnosť spôsobovania radikalizácie a samozrejme využívania väzníc ako inkubátorov pre radikalizáciu. To bolo takisto súčasťou eh, správy, na ktorú sme sa sústredili, eh, pretože na stretnutí eh, ministrov spravodlivosti v roku 2015 Samozrejme, represia nie je jediným spôsobom, ako sa pohnúť dopredu, takže musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako budeme postupne diverzifikovať e, tak väznice, ako aj formy e, väzby a formy zadržania. Samozrejme, to, o tom sme hovorili aj s prokurátormi, ktoré sú zodpovední za boj proti terorizmu a organizovanému zločinu. A myslím si, že toto som zodpovedá jednu z posledných e, otázok problém zahraničných e, teroristov e, je e, neustále tu a samozrejme aj s problémom navrátilcov. Nemôžeme samozrejme zachádzať hlbšie teraz do správy o zahraničnom terorizme, ale samozrejme urobíme tak neskôr v priebehu tohto roka v ďalšej správe. Musíme prehlbiť spoluprácu s inými e, krajinami. Musíme m, sa pozrieť na stratu údajov z digitálnych eh, sietí. Množstvo z týchto aktivít eh, sa deje práve na internete a musíme sa pozrieť, aká je väzba medzi terorizmom a organizovaným zločinom. Tam určite je takáto väzba. A samozrejme musíme si položiť eh, otázku sledovania peňažných tokov. Každopádne musíme niečo s tým aj urobiť. Konfiškácia je cestou vpred a samozrejme multidisciplinárny e, prístup. E, musíme kombinovať represitívne, e, súdne a policajné opatrenia, a kde je veľmi dôležitá výmena informácií, avšak ešte tam nie sme. Musíme. A musíme si samozrejme položiť otázku, ako budeme využívať spravodajské informácie pri stíhaní. Čo sa týka informácií pre taliansku poslankyňu, áno, v skutku máme trochu obavy, čo sa týka harmonizácia spoločných definícií a spoločných prístupov, e, ktorá sa týka trestných činov ale musíme sa vysporiadať s kritickým eh, prvkom a tým je čas. A samozrejme, pokiaľ musíme definovať rôznym spôsobom rozličné, eh, rozličné trestné činy. Eh, Taliansko má veľmi dobrú skúsenosť s vysporiadavaním sa s mafiou. Ale čo je mafia? Prebiehali ste iniciatívy vo vzťahu k povedala by som nie k organizovanému e, zločinu, ale účasti e, na e, organizovanej zločineckej skupine. A to vidíme tento trend aj v iných e, krajinách. Vidíme aj, že mafia rozširuje svoje aktivity, predovšetkým v oblasti e, prevádzačstva a e, prania špinavých peňazí. Takže nesmierne dôležité, aby sme prijali rovnaké štandardy, ako sú štandardy, ktoré fungujú v Taliansku práve na základe vašej skúsenosti. No a kybernetická kriminalita Samozrejme, e, takisto čelíme rozdielom v definíciách, ale je e, na čase, aby sme pristúpili k aproximácii a k harmonizácii. E, spomeňme si na európsky zatýkací rozkaz alebo využitie špeciálnych vyšetrovacích nástrojov alebo nástroji odpočúvania, pokiaľ nie sú rovnaké štandardy v Európe ani definície trestných činov, potom budeme mať stále problémy, čo sa týka školenia na to e, spomenul e, pán český poslanec. To je nesmierne kľúčové. Nesmie tomu byť tak, e, že máme iba odborníkov v jednej krajine a nie v inej. To je práve problém, ktorý musí prepájať všetky členské krajiny. Áno, a tam sú školenia veľmi uh, kľúčové. Máme viac ako uh, Eurojust. A pred tromi rokmi sme dezignovali odborníkov na kybernetickú kriminalitu a, a samozrejme nastolili sme aj prepojenie s EC3 a s jednotlivými e, kanceláriami a samozrejme aj s Európskou sieťou pre kybernetickú kriminalitu. A čiže myslíme si, že toto je dobrá studnica skúseností a, a e, odborníkov. Ale samozrejme musíme zabezpečiť, aby tá úroveň odbornosti bola vo všetkých členských krajinách. A to isté e, sa vzťahuje na Európske centrum boja proti terorizmu a samozrejme e, centrum e, boja proti prevádzačstvu. Čiže to sú tri oblasti, na ktoré sa musíme sústrediť. A posledná otázka zo strany pána Lópeza Aguilar. Áno, myslím si, že to bolo aj v tlačovom vyhlásení, takže nehovorím tu nič nový. Čo sa týka koordinácie, Mm, e, druhé stretnutie sa nedávno uskutočnilo a bolo to práve s generálnym prokurátorom panami, ktorý sa zúčastnil tohto stretnutie. Podarilo sa nám, aby panamské orgány sa zúčastnili na koordinačnom stretnutí, pretože e, vidíme, e, množstvo krajín už zaslalo svoje žiadosti do panami Všetky právne praktické aspekty boli vyriešené na koordinačných stretnutiach a dúfame, že e, bude e, táto e, požiadavka na právnu pomoc vyriešená. Bolo to E, vyrašenie bilaterálne e, stretnutia, aby sme sa mohli vysporiadať s týmito špecifickými problémami. A myslím si, že som e, pokryla všetky otázky. Pokiaľ tomu tak nie, samozrejme uistíme sa, že budú tieto otázky zodpovedané prostredníctvom e-mailom. Ďakujem veľmi pekne za otázky a samozrejme aj za podporu, ktorú nám preukazujete. A samozrejme a samozrejme očakávame aj ďalšiu podporu z vašej strany. Ďakujeme veľmi pekne. E, ďakujeme veľmi pekne, e, pani raditeľka Konings, a ďakujeme aj za veľmi detálne otázky. A v mene výboru by som vám chcela zaželať všetko dobré a tešíme sa na váš e, budúci príspevok. Dobre, vážení kolegovia, teraz je čas na hlasovanie. Pokiaľ nemáte hlasovaciu kartu, Prosím, dvihnete ruky a my zaznamenáme ve vaše hlasovanie. Budeme teraz hlasovať. E, prosím, vždy, ktorí nehlasujete a nezúčastňujú sa hlasenia, e, ostaňte, zotrvajte ticho. E, budeme hlasovať o o výsledku stretnutia z Koreperu 26. apríla a budeme hovoriť a hlasovať o jednotnom formáte víz a spravodajkyňou Silva Inlon Kaufmann. Chcete sa ujať slova? Nie. Budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Ešte všetci nehlasovali. Áno, všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie a je to podporené 33 hlasmi za 4 proti. Gratulujem spravodajkyni pani Silvii Ivon Kaufmann. A dobre, to je koniec e, času na hlasovanie, kolegovia.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 Uh, uh, Vážení kolegovia, dáme si krátku uh, prestávku, kým sa všetci usadia a potom budeme pokračovať ďalším bodom programu. Vážení kolegovia, dobre, prosím, usadte sa. Vážení kolegovia, 3. apríla eh, komisár Julian King požiadal výbor pre spravodlivosť a domáce záležitosti, aby sa zorganizovalo stretnutie so zástupcami národných parlamentov, takže vítam vás, a takisto aj občianskou spoločnosťou, aby e, ste mu poskytli po, e, spätnú väzbu ohľadom posúdenia spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Koordinátori sa e, rozhodli zorganizovať stretnutie so zástupcami národných parlamentov, občianskou spoločnosťou a poslancami Európskeho parlamentu, kde by sme hovorili o európskej bezpečnostnej politiky. Takže e, v mene Európskeho parlamentu by som chcel privítať poslancov národných e, parlamentov, ako aj zástupcov občianskej spoločnosti. Máme e, oddelený program pre túto časť stretnutia, ktorú nájdete aj, ktorý nájdete aj v miestnosti a máte ich pred sebou. A chcel by som požiadať rečníkov, aby dotočiavali rečníkov, rečnícky čas, keďže máme obmedzený čas na toto stretnutie. Po po prezentáciách e, poslanci národných e, parlamentov sa môžu prihlásiť o slovo. E, prosím, odovzdajte v tomto prípade asistentom svoju kartičku s menom, aby sme vás mohli zaznamenať ako žiadateľa o slovo. V prvej časti by som chcel dať i hneď slovo komisárovi Kingovi, ktorý je komisárom pre bezpečnostnú úniu, aby odprezentoval predbežné zistenia tohto komplexného hodnotenia. Takže, pán komisár, vítajte opätovne na tomto výbore a teraz vám dávam 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem váženým eh, poslancom tejto snemovne a takisto a samozrejme aj e, zástupcom národných parlamentov a občianskej spoločnosti. Som veľmi e, vďačný výboru LIBE, že zorganizovali e, toto stretnutie a som zvlášť vďačný tým, ktorí museli testovať, aby sa k nám pridali. Oceňujem vaše odhodlanie. Ja som e, prijal záväzok e, pred výborom LIBE minulé leto, že e, pripravíme komplexné hodnotenie politik v tejto oblasti. A toto je vlastne súčasťou týchto následných krokov, tohto záväzku. Na začiatku budem veľmi stručný, pretože dnešným účelom je predovšetkým to, aby sme si vypočuli vás predseda Juncker vytvoril e, toto portfólio komisára pre bezpečnostnú úniu minulý rok e, aby sme pospájali jednotlivé aktivity, ktoré na úrovni komisie e, prebiehajú so vzťahom k bezpečnosti. A samozrejme sú tu aj kolegovia, ktorí sa snažia posúvať túto agendu vpred. V mnohých prípadoch tá primárna zodpovednosť za vnútornú bezpečnosť počíva na členských štátoch, ale vzhľadom na cezhraničný charakter a hrozie, ktorým musíme čeliť zo strany e, terorizmu, e, kybernetického zločinu alebo organizovaného zločinu, samozrejme existuje aj úlohu, aj úlohy pre európsku úroveň, ktorá má pomáhať a vyrovnávať sa e, s týmito výzvami. Ja som prijal túto úlohu a plním si ju so všetkým, e, s celou úctou e, k základným e, ľudským právam, kde sa snažíme samozrejme uzatvoriť celý ten priestor, kde sa teroristi a organizovaný zločin snaží fungovať v oblasti financií, E, munície, schopnosti e, pohybovať sa po Európskej únii. A samozrejme, to je úzko previazané aj s prevenciou e, terorizmu a s predchádzaním radikalizácie. Avšak v druhom slede, a myslím si, že toto je rovnako dôležité ako tá prvá snaha, je vytvoriť si odolnosť, aby sme posilnili všetky aspekty našich spoločností aby bolo čoraz ťažšie na nás zautočiť a keď sa stane to najhoršie, aby sme boli schopní odolávať takýmto útokom. To znamená, musíme posilniť naše informatívne e, systémy, infraštruktúru, energetické štruktúry, ako aj systémy kybernetickej bezpečnosti, ktoré až príliš často e, sú zacielované teroristami a kybernetickými zločinami. To sa samozrejme ľahko povie a samozrejme o to ťažšie urobí. Znamená to, že musíme mať nastavené správne politiky, ale v zásade to takisto znamená aj nepries, e, koncentráciu na implementáciu. To znamená, že všetci si musia v praxi plniť to, k čomu sme sa zaviazali písomne alebo ústne. Myslím si, že v princípe je veľmi dôležité byť otvorený a transparentný ohľadom toho, čo robíme v tejto oblasti my pripravujeme každomesačnú správu o pokroku v oblasti bezpečnostnej únie a naozaj jedným z účelov, ktoré má priniesť toto komplexné hodnotenie, je aj vrhnúť viac svetla na celú prácu, ktorá prebieha v tejto oblasti. No a to ma privádza k tomu hlavnému účelu tohto stretnutia. A tým je e, diskusia o komplexnom hodnotení e, bezpečnostnej politiky. Navrhli sme pripraviť toto hodnotenie, ktoré má presiahnuť e, iba rámce protiteroristickej politike, ale pokrýva všetky tri e, prioritné oblasti, ktoré identifikuje e, pôvodný európsky program o bezpečnosti. To znamená terorizmus a predchádzanie radikalizácie, ale takisto aj boj proti kybernetickému zločinu a samozrejme narúšanie štruktúr organizovaného zločinu toto hodnotenie e, pokrie e, tie kľúčové opatrenia, e, politiky, právne nástroje, ako aj nástroje praktickej spolupráce, ktoré boli zavedené postupne v priebehu 10 ročia, respektíve ostatných 15 rokov v tejto oblasti. No a našim cieľom je pozrieť sa na to, či tie právne a politické nástroje sú dostatočne efektívne a či sú stále primerané tým účelom, ktorých, e, ktoré od nich žiadame. Samozrejme, e, chceme si vypočuť názory zo strany členských štátov a e, ostatných aktérov. A budeme analyzovať, ako jednotlivé opatrenia, ktoré sú prijaté na európskej úrovni vo vzťahu k týmto trom prioritným oblastiam, fungujú v teréne a takisto e, buď sa budeme snažiť e, stanoviť, či sú tu nejaké úzke miesta alebo prekážky a aké zlepšenia môžeme prijať, aby takéto opatrenia boli implementované čo najefektívnejšie. Ak to bude potrebné, pozrieme sa aj na to, či budeme môcť zjednodušiť alebo zmeniť právny rámec. Naše hodnotenie európskych opatrení takisto zoberie do úvahy e, mieru proporcionality, a primeranosti a samozrejme eh, dodržiavanie základných ľudských práv. Zatiaľ čo aj e, zodpovednosť, transparentnosť, demokratická kontrola a lepšia aplikácia a implementácia existujúcich e, právnych nástrojov Európskej e, únie sú vykonávané a samozrejme aj medzirezotný a medzisektorový prístup, ktoré samozrejme dimenzujú externú bezpečnosť. Ak to bude fungovať, musíme samozrejme zabezpečiť, aby aj komplexné hodnotenie malo čo najviac vstup postupov, ktorý budete okrem iného poskutovať aj vy, ale samozrejme aj e, konzultácie budú prichádzať aj z iných zdrojov, ako napríklad e, vládne či národné agentúry jednotlivých e, členských štátov. Rozoslali sme formuláre, ktoré už boli vyplnené a samozrejme na niektoré ešte čakáme, kým nám ich pošlu Požiadali sme vládne agentúry, aby sa podelili o svoje skúsenosti v oblasti implementácie, nielen v oblasti legislatívy, ale aj napríklad e, financovania technickej pomoci, ako aj operatívnej spolupráci a o tom, ako to všetko funguje v teréne a v praxi e, ako súčasť širších konzultácií. Hovorili sme s rozličnými think tankmi a ďalšími strategickými skupinami, ktoré pracujú na úrovni členských štátov a samozrejme aj s partnermi z kľúčových tretích krajín. Samozrejme berieme do úvahy aj výsledky výskumu, ktorý bol vykonaný eh, v rámci eh, Horizontu 2020 ktoré sa týka bezpečnosti spoločnosti, ktoré prináša veľmi kľúčové zistenia. Je samozrejme teraz predčasné, aby som pripravil nejaké závery, pretože predovšetkým si dnes chceme vypočuť e, vás a to bude samozrejme e, rámcovať aj organizáciu našej práce v nadchádzajúcich týždňach. Samozrejme, chceli by sme zdôrazniť e, jednu či dve otázky, ktorú e, by ste azda mohli zodpovedať aj my. E, my už sme mali podobné diskusie v minulosti, ktoré som veľmi ocenil, ale myslím si, že táto diskusia naozaj poukazuje, že v tejto oblasti je veľmi veľký záujem vymieňať si názory veľmi veľmi voľným spôsobom aj mimo existujúci inštitucionálny rámec. A my sa musíme pozrieť na to, ako by sme to mohli urobiť a samozrejme, ako takto pokračovať v našej práci. Dostali sme z vašej strany veľmi veľa e, podpory e, a návrhy na legislatívne akty a politiky v tejto oblasti, avšak stále dostávame opätovné výzvy na zameriavania sa na efektívnu implementáciu. Nie som prekvapený, ale to z toho vyplýva veľmi jednoznačne. Takisto sa mnohí domnievajú, že je tu potreba e, vymieňať si skúsenosti a zintenzívňovať spoluprácu medzi členskými štátmi a ich agentúrami. Veľa dôrazu sa kladie na e, správne nastavenie vzdelávania, školení a na výmenu odborných znalostí. Veľký záujem je aj o združovanie zdrojov a obudovanie spoločných centier špičkovosti a expertízy, najmä vo veľmi technických oblastiach, kde nie všetky členské štáty sú schopné urobiť rovnaké investície. Jedna vec, ktorá sa opakovane objavuje, je kybernetická bezpečnosť. Viaceré členské štáty a ich agentúry hovoria, že e, v tejto oblasti by chceli e, využívať aj skúsenosti iných iných štátov. No a takisto sa hovorí, že chýbajú synergie a multidisciplinárny prístup na všetkých úrovniach je potrebné toto aplikovať v oblasti vnútornej vonkajšej bezpečnosti, ale takisto aj synergie rôznych orgánov, ktoré pracujú v tejto oblasti, sú dôležité. Orgány činné v trestnom konaní, um, vrátanie súdnych orgánov a colných orgánov toto potrebujú. No a pokiaľ ide o témy, ktoré sa um, objavujú a o ktoré žiadajú rôzne subjekty, uh, tu veľmi do popredia vystupuje boj proti radikalizácii. To sa neustále opakuje znova a znova. Je to problém, ktorý riešia všetky štáty a všetky štáty majú záujem o to, aby sa učili od ostatných. Ďalšia technická vec. Je tu veľký záujem o lepšiu expertízu v oblasti vymieňania údajov, rôzne dohody na úrovni EÚ o zdieľaní údajov, ktoré máme. E, to je ďalšia téma, o ktorú mnohí žiadajú, ktorú chcú prehlbovať. To je len pár takých podnetov, ktoré vyšli z doterajších konzultácií. No a dnes máme možnosť, e, alebo ja mám možnosť si vypočuť vás. Chcem počuť vaše názory, chcem ich e, potom aj reflektovať v mojej ďalšej práci, ktorá, ktoré výsledky budú predložené do leta. Ďakujem, pán komisár King. Mal som ešte spomenúť, aká je štruktúra dnešného zasadnutia. V prvej časti e, správy e, to je e, vlastne zhrnutie zo strany e, pána komisára Kinga. Druhá časť to sú e, prezentácie e, členov národných e, parlamentov. V štvrtej časti sa vyjadria poslanci Európskeho parlamentu a na záver pán King predniesie svoje pripomienky, svoje odpovede. Teraz druhá časť. Dvaja zástupcovia národných parlamentov sa vyjadria. Pán Kön Metsu, predseda výboru pre vnútro v Belgickom federálnom parlamente a pán Stefano D'Ambruoso, kvestor a člen e, justičného výboru e, talianskej dolnej snemovne. Každý dostane 7 minút. Pán Kön Mecu sa vyjadri ako prvý zastupca Belgického federálneho parlamentu. Ďakujem, pán predseda, pán King, kolegyne, kolegovia. E, Belgický prípad je komplexný, ale budem sa snažiť ho e, vysvetliť za menej ako 7 minút. Čo vieme o našich zahraničných teroristoch, ktorí opúšťajú, alebo teda o zahraničných bojovníkoch, ktorí opúšťajú územie Belgická. Tu máme e, prvú prekážku, nemáme jeden jediný profil týchto bojovníkov, niečo, čo by mali spoločné. Jediná e, vec, ktorú majú spoločné na spoločnú je, že nemajú rešpekt pred e, svojimi rodičmi, majú v priemere 23 rokov, je tu generačná priepasť, jednoducho neboli schopní sa integrovať ani prvá, ani druhá e, generácia a je medzi nimi generačná e, priepasť. A ďalšia spoločná vec, od roku 2015 stále viac mladých žien je motivovaných odísť do Sýrie. A to nie je až také uh, predkvapujúce, pretože ak niekto chce vytvoriť kalifát, tak nepotrebuje iba uh, silu mužov, ale potrebuje aj ženy. Všímame si v celej Európe, že nastáva posun v oblasti terorizmu. Pred pár rokmi sa odohral uh, teroristický útok v Bruseli v Židovskom múzeu. A potom sa dalo povedať, že e, respektíve tento útok mal veľmi špecifický účel. Takisto útok na Charlie Hebdo v Paríži, tam bol špecifický cieľ, pretože časopis Charlie Hebdo zverejňoval karikatúry Mohameda, čo nie je mm, povolené v moslimskom náboženstve a potom v novembri 2015, e, keď e, sa odohral útok na Bataclan, tak potom sme si všetci všimli, vlastne a uvedomili sme si, že všetci sme potenciálni um, alebo potenciálnym terčom terorizmu. E, naša vláda vtedy zverejnila 30 opatrení a v decembri 2015 môj výbor vznikol. E, našou úlohou je bojovať proti terorizmu a musíme premietnúť tieto opatrenia do legislatívy, do legislatívnej práce. E, opakovane sa snažíme e, nájsť túto rovnováhu um, v tejto ťažkej práci a to rovnováhu medzi bezpečnosťou a dodržiavaním ľudských práv. A to robíte aj vy všetci ostatní vo vašej správe. E, ja veľmi oceňujem vašu prácu a vašu pomoc. Všimli sme si, že po útokoch na Bataclan ani Francúzsko, ani Belgicko, ani Európa neboli pripravené na rieš- e, riešenie určitých aktov terorizmu. Uvie, uvediem e, niekoľko príkladov tých opatrení našej vlády. Je ich 30, ale nemám samozrejme e, čas na to, aby som všetky popisovali, ja to pošlem e-mailom. Ale pokiaľ ide o Európu, napríklad vzťah k Európe, urobili, e, schválili sme legislatívu PNR, údaje o menách cestujúcich. Náš návrh zákona už bol krátko pred hlasovaním, bol hotový, ale museli sme počkať na európsku smernicu a Európe to trvalo 5 rokov, kým nám poskytla túto smernicu. Ale je to dôležitá smernica. Chápeme, že e, jej e, schválenie si vyžaduje čas. V Belgicku sme ešte posilnili tento prístup. Európska smernica sa sústredí na údaje PNR leteckých cestujúcich a náš minister vnútra takisto povedal e, k tomu, že ľudia z islamského štátu menia svoje stratégie, pretože sú inteligentní a vedia sa pripravovať na určité veci, takže ak vedia, že budú monitorovaní, keď pôjdu letecky, tak potom mm, budú cestovať loďou, autobusom alebo vlakom. Takže my sme zahrnuli tieto druhy dopravy takisto. Takisto predplatené SIM karty, to je ďalšia vec. Už si ich nemôžete kúpiť anonymne. Ale tu je opäť um, problém, pretože mnohé členské štáty e, síce sa s nimi komunikuje dobre, ale pracujeme na odlišných základoch. Pán King povedal, že niekedy tie investície mm, sú nedosiahnutelné pre niektoré členské štáty, nemajú na to, aby investovali. Ja dúfam, že všetci si začneme naozaj dlho dobre vymieňať e, informácie. Nedávno som mm, navštívil Europol aj ich e, protiteroristické centrum. Oni nás vynikajúco prijali a hovorili sme o tom. Oni nám povedali, že ďakujú za prácu, ktorú robíme v Belgicku. To my radi samozrejme počujeme, ale našou otázkou je, a ako to zosúľadiť a skoordinovať časovo s inými členskými štátmi. Niektoré členské štáty musia zrýchliť tempo, pretože 5 členských štátov zadávajú 85 e, údajov do databázy Europolu a zvyšných 15 pochádza od všetkých ostatných členských štátov EÚ a to je nevyvážené. Po bruselských útokoch 22. marca sme zriadili vyšetrovací výbor a môj kolega spolupredseda tohto tohto výboru e, predstaví správu do konca júna z tohto výboru, z práce tohto výboru. No a teraz my pracujeme na tom mm, ešte stále, že čo vlastne zlyhalo, koho je to chyba, že došlo k tým útokom a myslím si, že naša, e, náš výbor potom bude musieť ešte pracovať aj na premietnutí výsledkov tejto správy do legislatívy. Nechcem byť negatívny, ale e, chcem ešte poznamenať, že aj keď budeme mať vynikajúcu legislatívu, ten zákon asi nepredíde konkrétnym činom. V Bruseli teraz našou prvou, pri, prvou prioritou je zabezpečiť um, e, to, aby sme všetkými možnými spôsobmi e, zabraňovali týmto teroristickým trestným činom, aby sme im kladli prekážky do cesty, e, pokiaľ to len ide. Dúfam, že táto diskusia sa nezastaví tu, v tomto okamihu. E, všetci sa potrebujeme navzájom a myslím si, že skúsenosti ukazujú, že Európa musí byť silnejšia. a preto nemôžeme zastaviť e, toto spoločné úsilie. Ja si vašu správu určite prečítam s veľkým záujmom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. My chceme presne takto fungovať, ako to teraz e, popisujete, otvorená diskusia. Téma PNR je veľmi dôležitá. Teraz pán Dambruoso. Ďakujem, pán Moraes. E, ďakujem za to, že ste mojej krajine dali možnosť e, predniesť tento príspevok. Taliansko už dlho bojuje proti medzinárodnému terorizmu. Naozaj som veľmi vďačný za túto príležitosť, ktorú ste dali našej krajine, aby sme predstavili, aký máme teraz stav uplatňovania e, týchto dôležitých e, usmernení, ktoré dostávame od Európskeho parlamentu, najmä od výboru LIBE. Súhlasím e, s ostatnými zástupcami prítomných štátov. My sa opierame o niečo evidentné. Terorizmus je cezhraničným fenoménom. Je to terorizmus, ktorý má nové charakteristiky, je endemický, je stabilný, nie je to už fenomén, ktorý môžeme eh, považovať za niečo nové, čo by sa vynáralo iba. Čiže my v našej krajine eh, sa snažíme riešiť tento problém legislatívou, zacieliť na to legislatívu a to takú, eh, ktorá bude stabilná a ktorá bude štruktúrálna. Pretože uh, Keby sme k tomu e, pristupovali na takom náhodnom základe, tak, e, tak by tie hodnotenia boli iné. Keď hovoríme o teroristickej hrozbe, hovoríme o hybridných hrozbách, nie iba preto, že pachatelia majú rôzne typológie v teréne, ale aj preto, že sa využívajú odlišné nástroje na spôsobovanie škôd a aby sa destabilizovali jednotlivé štáty, napríklad Eh, autobomby a tak ďalej. Máme stále častejšie prípady informatického terorizmu, útoky na siete, falošné eh, informácie, eh, takisto E, snaha paralizovať infraštruktúrne niektoré štáty a takisto využívanie napríklad bakteriologických a chemických zbraní. Je tu prepojenie medzi teroristickými skupinami, ktoré majú určitú ideológiu, a potom tu máme na druhej strane teroristickú ekonomickú aktivitu. A tu chceme zdôrazniť, najmä sa to týka štátov ako Taliansko. My sme v prvej línii na tomto fronte tu musíme zdôrazniť, že je tu prepojenie medzi nelegálnou imigráciou a financovaním terorizmu a e, toto je aspekt, ktorý naša krajina najviac monitoruje, pretože toto je pre nás najväčšia výzva, e, tá, tá, ten migračný fenomén. No a teda terorizmus je čoraz viac štrukturovaný, e, nie, nie sú to náhodné alebo neprepojené činy a preto chceme, aby e, silne spolupracovali príslušné orgány na, národ, na úrovni národnej aj európskej. Musíme teda pracovať na rôznych frontoch, justičná polícia, e, rozviedky, spravodajské služby, prevencia, e, štúdie, prieskumy. No a jeden z cieľov ktorý neustále opakujeme, nie iba Taliansko, ale aj všetci experti v tejto oblasti, je, e, že si musíme vymieňať informácie, najmä e, v oblasti spravodajských služieb, pretože e, justičný, justičný systém má nástroje na vymieňanie informácií, ale dôležité je mať jedno centrum zdieľania informácií ktoré sú tajné, ktoré podliehajú nejakému stupňu utajenia, pretože práve na tejto úrovni je potrebné vytvoriť efektívny program e, boju proti terorizmu, najmä e, terorizmu ISIS. No a jeden z príkladov našej činnosti, ktorý je dôležitý, je to príklad, ktorý sa týka Bruselu. Um, čo potrebujeme je posilniť úrad Europol. Europol sa už premieňa na skutočnú agentúru Európskej únie. A to potrebujeme. Od začiatku minulé, minulého roka E, funguje v rámci Europolu protiteroristické centrum, kde sú vyslaní zástupcovia členských štátov. A práve tam musíme zabezpečiť tú výmenu informácií, o ktorých som hovoril. A musí sa tam zabezpečiť operatívna koordinácia e, boja proti zahraničným bojovníkom, proti pašovaniu zbraní, proti teroristickému financovaniu. Opakujem, toto sú práve témy, ktoré sa týkajú i e, Talianska my tu máme e, prepojenie medzi e, e, medzinárodným terorizmom, migráciou, pašovaním zo Severnej Afriky a tak ďalej. Musíme veľmi dobre monitorovať aj teroristickú propagandu a rekrutovanie nových teroristov. A v tejto oblasti naša krajina takisto usilovne pracuje. Máme Centrum špičkovosti európsku sieť pre boj proti radikalizácii e, pod e, záštitou Europolu a tá, toto centrum práve sa sústredí na tú teroristickú propagandu na internete, musí sa spolupracovať e, s tými subjektami, ktoré sa snažia zabrániť prístupu k týmto informáciám na internete, takisto sa musíme zacieliť na štruktúry ako škola a tak ďalej. Je potrebné pôsobiť v tejto oblasti a to sa netýka iba policie a justičných orgánov. Musí sa to rozšíriť na e, napríklad medzikultúrny dialog, medzináboženský dialog e, a toto práve môže spadať do právomoci škôl. No a ďalšia téma, ktorá je veľmi blízka nášmu srdcu, okrem tej výmeny informácií, je aj zabezpečenie E, príjmania návrhov v oblasti interoperability databank, e, databáz a informačných systémov. Tento európsky informačný systém musíme rozšíriť na ACI IRS tretich štátov, teda na e, registre trestov. No a uzavriem teraz môj príspevok. Ja som ho poslal parlamentu aj v anglickej verzii, aby ho kolegovia mohli dostať. Chcem to uzavrieť tým, že musíme vytvoriť európsky priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a my musíme vytvoriť predpoklady na systematickú spoluprácu medzi e, jednotlivými členskými štátmi a európskymi inštitúciami, aby sme zabezpečili vysoký, vysokú úroveň bezpečnosti európskych občanov. Chcem ešte pripomenúť, že v Taliansku sme schválili všetky opatrenia, najmä po parížských útokoch e, v rokoch 2015 až 16 my sme eh, teda aktualizovali um, smernicu o terorizme, napríklad sú tam nové skutkové podstaty ako cestovanie za účelom spáchania trestného, eh, teroristického trestného činu a tak ďalej. A nedávno uh, Európska rada a Európsky parlament uh, vyzvali štáty, aby začali lepšie monitorovať fenomén zahraničných bojovníkov. No a ešte jedna moja osobná poznámka. Pred, predložili sme návrh zákona, ktorý by mal byť schválený budúci týždeň a tento zákon sa týka deradikalizácie chceme systematickú legislatívu, ktorá bude podporovať medzikultúrny a medzináboženský dialog, pretože represívny prístup musí byť sprevádzaný aj kultúrnymi opatreniami, budovania, budovaním porozumenia medzi náboženstvami a tak ďalej. Ďakujem. Thank you very much, Mr. and thank you both of our uh, members of national... Takže teraz dostanú slovo aj poslanci národných parlamentov, ak sa chcete vyjadriť v tej štvrtej časti, tak poprosím vás, naznačte svoje meno našim zriadencom. Teraz prejdeme do tretej časti a tu sa budú vyjadrovať predstaviteľe občianskej spoločnosti, takže takisto poprosím vás o 7-minútové vstupy a teda slovo dostane Rošin Fulaj, ktorý je raditeľom Európskeho programu Medzinárodná komisia juristov. Nech sa páči. Ďakujem pekne mene Medzinárodnej komisie organizácie juristov som vďačná a ďakujem výboru za túto možnosť prispieť k takejto diskusii, ktorá je veľmi dôležitá. Takisto som vďačná komisárovi Kingovi, ktorý eh, predniesol svoju prezentáciu, takže mu za ne ďakujem za to, že sa sústredil všetkým na kľúčovú úlohu základných práv v rámci stratégie bezpečnosti Európskej únie. Naša organizácia je organizáciou sudcov a právnikov z celého sveta a pracujeme na tom, aby sme podporovali pra- právny štát a viac než 60 dekád vlastne od 51. roka existuje minulé storočia. Robíme všetko preto, aby jednoducho systémy chránili ľudské práva. A vidíme, že sú tu situácie, kde vlastne právne systémy musia znášať nátlaky, ako napríklad v prípade teroristických útokov alebo vyhlásenia vynimočného stavu. A práve v týchto situáciách vlastne otázka právneho štátu musí zniesť test, pokiaľ ide o to, do akej miery zvláda podporu ľudských práv. Opatrenia boja proti terorizmu musia takisto ísť ruka v ruke s tými základnými ľudskými právami a nemôžu podkopávať e, ľudské práva, aj keď ide o otázku bezpečnosti. Máme expertný panel, ktorý z roku 2009 e, analyzoval opatrenia boja proti terorizmu, ktoré nastali po 11. septembri. A zistilo sa, že viaceré členské štáty sa neponaučili z minulosti z boj proti terorizmu a jednoducho reagovali unáhlenie, zaviedli také opatrenia, ktoré podkopávali dôležité hodnoty a medzinárodný právny rámec. Dnes, keď Európska únia a jej členské štáty sa snažia riešiť boj proti teroristickým útokom, tak ako pán komisár hovoril o otázke ľudských práv a právneho štáte, myslíme si, že je kľúčové, aby tie chyby z minulosti už sa neopakovali Dá sa tomu vyhnúť. Európska únia aj bezpečnostná stratégia, ktorá vlastne sa ponaučila z minulosti, boli tu konzultácie, diskusie a kontrola jednotlivých návrhov, je stratégiou, ktorá pravdepodobne bude najefektívnejšou a to stretnutie dnes, ako aj ostatné s tými súvisiacimi diskusiami sú veľmi prospešné v tomto ohľade. Myslíme si, že na to, aby sme boli dôveryhodní, aby sme zabezpečili dlhodobú bezpečnosť, boj proti terorizmu v Európskej únie musí byť ukotvený v právnom štáte a v ochrane ľudských práv a musí sa takisto jasne povedať, že akékoľvek bezpečnostnej stratégie ochrana ľudských práv zabezpečovanie bezpečnosti sa nevylučujú, v žiadnom prípade práve naopak doplňajú sa, vzájomne sa posilňujú vo svojich cieľoch a sú tu medzinárodné záväzky, ktoré majú štáty na to, aby chránili životy ľudí v rámci svojich právnych systémov aj proti, aj proti teroristickým útokom. Musia riešiť a dať predsúd tých, ktorí páchajú takéto teroristické skutky. A rovnako štáty majú aj záväzky, aby chránili právo na zhromažďovanie sa, vyjadrovanie sa, pohyb, na férový súdny proces v prípade tých, ktorí sú podozrievaní z teroristických útokov a takisto sa treba vyhnúť e, nejakým pochybeniam. Na praktickej úrovni boj proti terorizmu a opatrenia, ktoré s tým súvisia, ktoré sú v súlade s právnym štátom, posilňujú kredibilitu a legitímnosť reakcie na terorizmus. Videli sme to už aj v minulosti. Porušovania ľudských práv v boji proti terorizmu môžu aktívne ohrozovať bezpečnosť, vytvárajúc e, nevyváženosť a môže to viesť potom k uchylovaniu sa k teroristickým útokom reakcia na terorizmus sú vlastne reakcie na princípe proporcionality a nediskriminácie. Princíp proporcionality počíta s tým, že boj proti terorizmu musí jednoducho v plnej miere rešpektovať ľudské práva na to, aby sa zabezpečila bezpečnosť a tá potreba dopadu takýchto opatrení musí byť neustále prehodnocovaná za jednotlivých okolností, v ktorých sa uplatňujú tieto opatrenia. V tomto ohľade sú určité obavy, pokiaľ ide o nedávnu smernicu ohľadne boja proti terorizmu, ktorá vlastne buduje na tom predchádzajúcom rámcovom rozhodnutí a rozširuje to pole pôsobnosti tohto opatrenia aj na oblasť tých zahraničných bojovníkov, teroristov. Opatrenia tejto smernice vychádzajú z rozhodnutia Rady bezpečnostnej a takisto aj z protokolu Európskej rady boji proti terorizmu, ale nadvezujúc na tieto opatrenia bol odsúhlasený postup, kde ICJ, ako aj ostatné mimovládne organizácie, ako Amnesty International alebo ostatné, pokázali na to, že tu bol nedostatočný proces kontroly a, a konzultácie. Smernica je veľmi dôležitou, pretože zavádza kriminalizáciu celej palety správania ktoré môže mať prípravný charakter alebo spája sa teda s terorizmom. A niektoré z druhov tohto chovania sa je vzdialené s princípami nejakých násilných teroristických útokov a preto ten spôsob, v rámci ktorého sa tieto priestupky definujú, to si vyžaduje obozretnosť a obohľadnosť v rámci tej definície. Napríklad aj pokiaľ ide o... Zapadajú do toho aj vycestovania občanov za účelom spojenia sa s teroristickými skupinami, účasťou na teroristických útokoch, takže tá definícia je veľmi širokospektrálna. Takisto to zahrňa aj porušovania a predpisov, pokiaľ ide napríklad o organizovanie školenia teroristov alebo financovanie takýchto fóriem školenia. bohužiaľ, čo nás znepokojuje, pokiaľ ide o priamy alebo nepriamy, formu vzbudzovania terorizmu, vedie možno ku glorifikácii terorizmu. To sa dá takto široko interpretovať. Takže pokiaľ ide práve o úmyslých páchateľov, pokiaľ ide o takéto priestupky, ktoré možno nie sú až tak blízke s násilníckým terorizmom, môžu byť, musí byť môžu byť zohľadnené ako priestupky, ktoré súvisia s terorizmom a preto sa jednoducho musí zabezpečiť správna forma implementácie jednotlivých predpisov Treba sa pozrieť na jednotlivé záruky, ktoré máme v národnej systéme, Máme niektoré národné trestné zákony, ktoré môžu byť e, v tejto oblasti, aj v pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, e, implementované rôznym spôsobom. Pokiaľ ide o túto smernicu, a to veľmi vítame, obsahuje určité zábezpeky a doložky, napríklad pokiaľ ide o článok 23 v oblasti ľudských práv, toto neochráni jednoducho ľudské práva v tomto kontexte, v tejto smernici Takže na záver by som chcel povedať, na to, aby sme urobili všetko preto, aby táto smernica splňala svoj účel, vyžaduje si to potrebnú, potrebný dohľad pri národnej implementácii, to bude potrebné. a Ľudské právo a princípy musia byť zohľadené zo strany národných orgánov v rámci budovania implementujúcej legislatívy, ale aj zo strany národných sudcov a policajtov, policajných zložiek. To všetko súvisí s implementáciou tejto smernice v praxi. Európske inštitúcie musia robiť všetko, čo môžu na to, aby revidovali takúto implementáciu, kontrolovali na to, aby skutočne to išlo ruka v ruke s tými štandardami ľudských práv a základnými hodnotami ľudských práv. Ďakujem pekne. Ďakujem, teraz zostane slovo Kaleman Stil, ktorý je generálny riaditeľ škótskej polície. A nech sa páči, máte 7 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som rád, že som tu a reprezentujem nielen moju vlastnú organizáciu, ale aj stovky tisícky policajtov, ktoré vlastne spadajú do tej policajnej konfederácie Európskej policajnej. Mal som spomenúť, že vy zastupujete aj Eurocorp. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa e, takisto chcel e, poďakovať za slova pána komisára. E, my za Eurocop sme veľmi radi, že sme si ich vypočuli pokiaľ ide o ostatné roky, e, vidíme, že Európska policajná spolupráca e, postúpila dopredu v takej podobe, ako to v minulosti bolo nemysliteľné a predsa len je pred nami ešte veľmi veľa práce. E, bez pochyby výmena informácií a, po, a politík na tej najvyššej úrovni je veľmi e, prospešná, ale pravdepodobnosť, toho, že na tej najvyššej úrovni sa musíme vysporiadať s nejakými prípadmi spontánneho terorizmu alebo realitou každodennej kriminality, tam máme určité pochybnosti. Takisto treba zobrať do že aj v rámci členských štátov sú určité obmedzenia ohľadne toho, do akej miery tie informácie, ktoré sa zdieľajú na tej najvyššej úrovni, pokiaľ ide o autonómne a spoluautonómne e, policajné zložky a výmena medzi týmito zložkami, to môže spôsobovať určité problémy. Pokiaľ ide o prístup k údajom a ich zdieľanie, pokiaľ ide o tie údaje ohľadne tých, ktorí môžu byť zaangažovaní do kriminálnych skutkov, nemôže sa to zdieľať nejakým rutinným spôsobom medzi všetkými policajnými príslušníkmi, ale súhlasíme s tým, že treba podporovať vybudovanie e, e, spoločného systému boja proti terorizmu, ktorý vlastne zabezpečí zvýšený prístup k týmto informáciám, aby jednoducho mali informácie policajní pracovníci k, e, o jednotlivých záznamoch jednotlivých páchateľov alebo podozrivých. Takisto si treba uvedomiť, že to, čo urobili členské štáty v prospech šengenskej dohody, no to všetko pomohlo celej veci, ale zároveň tie základné otázky internej, interné kontroly hraníc si zaslúžia väčšiu pozornosť. Musíme dávať pozor, aby sme sa nenechali odviesť, pokiaľ ide našu pozornosť, od tých jednotlivých, eh, od tých jednotlivých problémov, ktoré máme napríklad na južných hraniciach, eh, a musíme myslieť aj na to, že máme určité slabiny, pokiaľ ide o východné hranice, pokiaľ ide o pohyb osôb, pokiaľ ide o pašovanie osôb a organizovanú kriminalitu. Takisto je veľmi dôležité, aby e, zatiaľ čo Európske policajné kolegium má posunenú posilnené štandardy a spoluprácu naprieč celou Európou, že toto jednoducho si e, e, od toho virtuálneho prešlo k nejakému praktickému pokiaľ ide o zdieľanie zručností, e, skúseností na tej najvyššej úrovni, ale myslíme si, že tá organizácia ako napríklad Európske policajné kolegium musia byť schopné poskytovať určitú pomoc, pokiaľ ide o rozvoj minimálnych štandardov, pokiaľ ide o zabezpečovanie policajnej spolupráce naprieč Európou. Samozrejme, uvedomujeme si, že to spôsobuje určitú nervozitu medzi členskými štátmi vzhľadom na to, že zodpovednosť a policia boli doposiaľ veľmi prísne chránené v rámci hraníc jednotlivých členských štátov. Avšak, tak ako to spomenul predchádzajúci rečník z Eurojustu, nemáme čas, ktorý by hral v náš prospech, pokiaľ ide o otázky, keď hovoríme o tých záležitostiach ako dnes. Minimálne štandardy a školenie policajtov, ako aj vybavenie, môže zabezpečiť E, a posilniť hraničnú spolupráci. Minimálne štandardy, pokiaľ ide o personalistiku, by takisto boli prospešné. Máme disproporčné prideľovanie policajtov, pokiaľ ide o jednotlivé regióny v Európe. Bolo by dobré, ak by členské štáty sa dohodli na určitom percentuálnom vyjadrení e, HDP, ktoré by išlo práve do otázky bezpečnosti v a posilnení policajnej spolupráce. Každý občan, samozrejme, ktorý nás príde navštíviť, môže očakovať určité minimálne štandardy zabezpečené zo strany policie. Myslíme si, že programy ako Erasmus, ktoré by boli na prospech policajtov, kde by si mohli títo vymieňať zručnosti, nielen vo vzťahu k tretím krajinám, ale aj v rámci Európskej únie, to by bolo na prospech veci Výmenné programy by mali byť rozšírené aj nielen na tej najvyššie úrovni možnosti pre výmenu informácií e, v rámci polície od samého základu až smerom nahor, pokiaľ ide o hierarchiu, by takisto boli na prospech veci. Nemôžeme zra- strácať zo zretela to, že v súčasnosti sú tu veľké rozdiely, pokiaľ ide policajný prístup e, k riešeniu problémov. Takisto nesmieme strácať zo zretela to, že hospodárske rozdiely rozhodnutia, ktoré boli prijaté, majú konkrétny dopad. Naše policajné zložky napríklad na južných pobrežiach majú ťažkosti. E, e, sú to veľké rozdiely medzi teda severom a juhom. Keď hovoríme o bezpečnosti Európy, tak musíme si uvedomiť, že musíme robiť všetko preto, aby sme boli čo možno najsilnejší a silní budeme iba do tej miery, ako je najsilnejší ten najslabší prvok tohto reťazca. Pokiaľ ide o bezpečnostný fond, ten takisto musí mať zdroje, ktoré sú vyčlenované pre jednotlivé potreby členských štátov. Takisto bez pochyby e, sa robí veľa vecí na európskej úrovni, to samozrejme je na prospech záležitosti, ale uvedomujem si, že viaceré z tých uh, policajných uh, zriadencov, ktorí pracujú každý, nemajú jednoducho také informácie, ako majú tí vyššie postavení. Keď si uvedomíme, že bezpečnosť našich občanov je kľúčovou záležitosťou a myslím si, že tak by to malo byť, tak si musíme uvedomiť, že treba investovať do toho, aby to boli určité zábezpeky a záruky. Keď budeme mať bezpečné komunity, budeme mať možnosť na to, aby tieto prekvítali aj v oblasti hospodárskej, aby to bola prosperita a nemôžeme dovoliť takú situáciu, kde niektoré komunity budú vnímať ako tie oblasti, do ktorých sa vôbec nesmie ísť. A výsledok nejakého podinvestovania v niektorých oblastiach policajných zložiek vytvára takúto, takéto presvedčenie v niektorých našich komunitách. A my musíme robiť všetko preto, aby, keď sa snažíme podporovať všetky komunity, sme postupovali tak, aby všetky komunity podporovali prevenciu, prevenciu, nemôžeme už reagovať na niečo, čo sa udeje, keď je to negatívne. A je takisto veľmi dôležité, aby sme my, policajti, našich komunitách mali možnosť podporovať stabilné vzťahy, aby ľudia dôverovali policajtom, aby sa dôverovala policii vo všeobecnosti, aby sa ich nevnímala policia ako nejaký cudzinec, ktorý príde iba vtedy, keď sa niečo pokazí alebo nevíde. Ďakujem veľmi pekne. teraz zostane slovo Barbara Biele Ettinger, ktorá zastupuje Amnesty International. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Bez mikrofónu. Chcela by som sa takisto poďakovať pánovi komisárovi a predsedovi pánovi Morášovi za, túto, za zorganizovanie tejto výmeny informácií v kontexte policajnej spolupráce. Ďakujem Amnesty, za to, že Amnesty International môže tu byť prítomné. Podporujeme komplexné hodnotenie tú myšlenku na to, aby sme v budúcnosti tej iniciatívy lepšie čili na mieru v rámci snahy zabezpečiť bezpečnosť pre našich občanov, začlenenie tých externých expertov a ich myšlienky v oblasti občanov aj vrátanie občianskej spoločnosti, to je veľmi potrebné, ale častokrát to nie je integrálna súčasť Amnesty International podporuje všetko to, čo tu bolo spomenuté zo strany ICJ. Boj proti terorizmu a stratégie, ktoré s tým súvisia, to všetko musí byť ukotvené v rámci právneho štátu. A oceňujeme to, čo povedal pán komisár, ktorý sa vyjadril v viacerých príležitostiach v prospech tejto záležitosti. Verejné uvedomenie si významu dodržiavania ľudských práv boj proti terorizmu a v iných formách medzinárodného terorizmu, to je veľmi dôležitý príspevok celkovému narratívu pozitívnemu. Častokrát počúvame, terminológiu, kde sa hovorí o vyvažovaní ľudských práv boja proti terorizmu, ako keby tu bola nejaká zlatá stredná cesta, kde sa ľudské práva môžu porušovať v boji proti terorizmu. To je zlý prístup a ne, nemôžeme takto postupovať. My riešime viaceré otázky, ktoré súvisia s bezpečnosťou a ľudskými právami, avšak to nezačlenuje celkový záber bezpečnostnej politiky Európskej únie. V kontexte Európskej únie sa vedeme predovšetkým trestnej, trestným záležitostiam, boj proti terorizmu, ako aj dlhodobé záležitosti, pokiaľ ide zodpovednosť členských štátov v prípade mučenia a zlého zaobchádzania v rámci tajných programov. To je záležitosť, ktorá bola riešená v Európskom parlamente a bohužiaľ nie zo strany ostatných inštitúcií. V januári tohto roku Amnesty International zverejnila správu Dangerous Disproportionate, kde sa vlastne hovorí o týchto otázkach, kde hovoríme o otázky bezpečnosti v rámci Európskej únie. Poukazuje sa to na to, ako sa táto situácia od roku 2014 vyvíja. Vidíme tu určitý posun, kde sa hovorí o tom, že to je úloha vlád, aby sa zabezpečila bezpečnosť na to, aby ľudia mohli si užívať svoju slobodu. A hovorí sa tu aj o tom, že vlády musia obmedzovať e, slobodu na to, aby ľudia mali určitú bezpečnosť. Identifikujú sa tu viaceré trendy v rámci Európy, e, viaceré z nich sa teda monitorujú práve tu z Bruselu. Dnes by som chcela zdôrazniť nasledovné trendy. Stále tu vidíme, že sú tu procesy, kde legislatíva sa príjma zrýchleným spôsobom bez nejakej konzultácie s parlamentami a expertami zo strany občianskej spoločnosti. Hm. neefektívna alebo nedostatočná dohľadná, dohľadná fáza v rámci implementácie opatrení boja proti terorizmu Vidíme tu takisto aj nepresné, e, vágne definície, pokiaľ ide o terorizmus, takisto sa tu porušujú princípy právnosti, ako aj tie prípady, ktoré tu spomenul Rašín. Vidíme tu kriminalizáciu jednotlivých fóriem vyjadrovania, ktoré e, vlastne sa týkajú jednotlivých fóriem vyjadrovania, ktoré sú označované za podnecovanie a obmedzuje sa tým sloboda vyjadrovania. Takisto sú tu jednotlivé operácie, napríklad pokiaľ ide o získavanie tajných materiálov ktoré sa potom nedávajú k dispozícii ostatným. Nedávne opatrenia boja proti terorizmu takisto sú, sú proti e, princípom Európskej únie ako nediskriminácia. Častokrát tieto opatrenia boli vnímané ako diskriminačné a malo to negatívny dopad predovšetkým na moslimov, na zahraničných príslušníkov a na ľudí ako takých. Takže pokiaľ ide o otázku migrácie, e, vznikla tu diskusia utečencov, kde stále hovoríme viac o, o bezpečnosti a nie o ochrane. Napríklad prípad Ahmad Ejča, ktorý bol zo Sýrie a bol, je na Cypre a na, po neférovom súde sa dostal do väzenia na 10 rokov. Iba jedným z tých príkladov, ktoré môžem uvieť. Pokiaľ ide o smernicu boja proti terorizmu, Priamo tu vidíme viaceré prípady porušovania týchto príspev. Napríklad zrýchlené postupy bez konzultácie, ako aj hrozba princípov bezpečnosti. E, tento prípad spomenul viaceré prípady. Ospravedlňujem sa všetkým tlmočníkom. Rašín je teda tým prípadom, ktorý pokázal na viaceré problémy, ktoré už, ktorým sa venuje Amnesty International. Očakávame, že tu bude revízia, ktorá sa bude venovať aj dopadu na ľudské práva, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sú časťou tejto smernice, ale je kľúčové, aby sme urobili dopadovú štúdiu predtým, než sa vlastne robia rokovania a príjmajú jednotlivé predpisy a zákony. Ďalšie konzultačné procesy, kde expertné stanoviská sa skutočne berú do úvahy, zabezpečujú lepšiu kvalitu zákonov a politik, ktoré sa príjmajú. Amnesty International dúfa a očakáva, že komplexné hodnotenie bude mať za výsledok dobrú evaluáciu, ktorá je potrebná na to, aby sa zlepšilo, zlepšila zosúladenosť európskej politiky s ľudskými právami, pokiaľ ide o ten prístup k riešeniu krízy, tak ako to bolo identifikované v štúdii, ktorú si požiadal Európsky parlament. Takisto sa tu poukázalo na zlepšenie výmeny informácií a postupov a toto je kľúčové a efektívne a nie nové predpisy. Európska únia tu zohráva kľúčovú úlohu, to už bolo spomenuté viacerokrát šetrenia tých najdôležitejších útokov z posledných rokov pokázali na vážne problém, pokiaľ ide výmenu informácie spolupráce, ktoré vlastne viedli k neefektívnej reakcii a hatilo to vlastne k riešeniu týchto problémov. Nebolo to tak, že by tí páchatelia mali príliš veľa práv. Potrebujeme, európska politika bola ukotvená v európskych predpisoch a dúfame, že to hodnotenie k tomu prispieje. Hrozba ktorú tu vidíme, vlastne nepochádza zo strany tých jednotlivých útokov, ale zo strany toho, že by sa spoločnosť mohla vzdať svojich vlastných hodnot a kritérií. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne a týmto sa, kolegovia, dostávame k štvrtej časti, ktorou je e, diskusia, v ktorej budú mať e, priestor zástupcovia národných parlamentov, respektíve ich poslanci. Takže prosím, neodchádzajte všetci tí, ktorí z vás požiadali o rečnícky čas, je na tomto zozname. Ale prosím, dodržiajte maximálne rečnícky čas dve minúty. Ja budem používať toto predsednícke kladívko. E, je mi to ľúto, ale musíme dať všetkým e, priestor. A cestovali ste naozaj niektorí až zďaleka, takže chcel by som, aby všetci dostali priestor. Dobre, mám tu e, zoznam, nebude tu žiadna konšpirácia. A e, napriek tomu, že Španielsko je vždy e, prvé, a je tu pán, a, e, pani Prekário. Mm, nech sa páči. Tereza, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Toto je veľmi dobrá príležitosť zúčastniť sa na tomto stretnutí. Ja som veľmi rada, keď sa uskutočňujú takéto eh, stretnutia, pretože toto je záležitosť, eh, ktorá je eh, dôležitá a ktorá sa týka záležitostí v teréne. Bezpečnosť je právo. Hovoríme o všelijakých právach, hovoríme o slobode, hovoríme o ľudských právach, Avšak bezpečnosť má niekedy politické konotácie. To znamená, že sa častokrát identifikuje e, iba s jednou stranou, e, iba s jednou politickou stranou, s určitou ideológiou. Avšak bezpečnosť je právo nás všetkých žena má právo nebyť sexuálne atakovaná, dieťa má právo nebyť sexuálne zneužívané. Keď však hovoríme o terorizme, musíme zmýšľať týmto spôsobom. Ja e, zastávam svoju pozíciu už 8 rokov a e, musím povedať, že toto nie je vždy všetkým jasné a myslím si, že by malo byť jasné, že keď nás zasiahne terorizmus, e, nemôžeme ľudí deliť na pravičiarov či lavičiarov, pretože terorizmus sa týka všetkých. A preto je veľmi dôležité, čo tu dnes robíme, aby sme mm, mali jasnú pozíciu aj zo strany národných parlamentov. Potrebujeme užšiu spoluprácu medzi jednotlivými vládnymi agentúrami, parlamentami a občianskou spoločnosťou. Máme podporné služby, ktoré E, pripravujú súbor dokumente o stave legislatívy, ktoré sa týkajú aj obetí teroristických činov v Európe. A preto potrebujeme politický záväzok, ktorý častokrát chýba. A myslím si, že práve pozícia obetí terorizmu je nesmierne dôležitá, ako ste už aj vypovedali. A myslím si, že podpor, potrebujeme európsky nástroj na ochranu pomoc e, obetiam terorizmu, e, pretože e, súčasnosti ho nemáme k dispozícii, pretože každý členský štát jedná sám za seba. Takže prosím, zoberte aj toto do úvahy. Ďakujem veľmi pekne, Tereza. A teraz pán Jose Cruz La Pasaran, takisto zo Španielska, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda prvom rade by som sa chcel poďakovať našim eh, hosťom za ich pripomienky, predovšetkým komisárovi Kingovi. A samozrejme, eh, dostali sme jednak príspevky od národných poslancov, ale samozrejme aj od občianskej spoločnosti, ale chcel by som poukázať na jeden eh, problém. Pán komisár King, vy ste zo Spojeného kráľovstva a riaditeľ Europolu je takisto zo Spojeného kráľovstva. A Spojené kráľovstvo teraz jednostranne požiadalo o odchod z Európskej únie. Sme si eh, vedomi, že v oblasti bezpečnosti nemôžeme jednať eh, bez Spojeného kráľovstva. Pretože eh, Spojené kráľovstvo je dôležité pre bezpečnosť celej Európskej únie. Preto mám otázku teraz e, v súčasnom stave vzťahov medzi EÚ a Spojeného kráľovstva. Aký si myslíte, že budete e, úloha EÚ a Spojeného kráľovstva v budúcnosti európskej bezpečnosti? Ako vidíte našu spoluprácu a kolaboráciu, aby sme mohli byť každý doma v bezpečí? pretože naše vzťahy sa teraz pretransformujú na medzinárodné. Môžeme sa na to nahliadať rozličným spôsobom, avšak každopádne máme vždy spoločné cieľa a tým je držať všetkých v bezpečnosti. Takisto by som chcel vyjadriť podporu e, toho, čo povedala pani Chimenez Peterio, sme presvedčení o tom, že musíme naďalej e, pokračovať v tom, že budeme zjednocovať európske nástroje. Zástupcov Európskeho parlamentu už povedali, že tieto opatrenia boli e, prijaté. Avšak teroristi môžu byť z arabských krajín, ale aj zo Španielska. Hm, takže je nesmierne dôležité, aby sme neustále aktualizovali legislatívu boja proti terorizmu. Musíme sa pozrieť na príčiny terorizmu, ale aj na jeho e, dopady, e, ako sú napríklad obete terorizmu a teroristických e, činov. A takéto pseudopolitické názory, ale v niektorých krianoch, prípadoch sú tieto pani Anna Gomeš za eh, Portugalsko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne eh, komisárovi, ako aj našim hostom. Moja otázka je, nemyslíte si, že v súčasnosti sú veľmi malé investície zo strany eh, členských štátov, ako aj zo strany únie do prevencie, prevencie radikalizácie. A nežiada si to, eh, nevyžadujú si to práve naše politiky, aby sme eh, financovali aj policie, ale predovšetkým sociálne programy inklúzie. Ale pozrime si, pretože neustále hovoríme o zahraničných bojovníkov, ale väčšina týchto ľudí e, sú naši ľudia, ktorí sa narodili v Európe, e, ktorí sa odsedzuli mnohými hlúpými politikami, vrátane hospodárskych politík, ktorí im nedávali žiadnu príležitosť a ktoré viedli k segregácii a tak ďalej. A e, samozrejme, je tu samozrejme aj veľmi úzke pre, prepojenie s drobnými trestnými činmi. Takže to je jedna otázka. Potom nemyslíte si, naše vlády podcenili dôležitosť boj proti praniu špinavých peňazí a samozrejme, pretože to je úzko prepojené eh, s financovaním terorizmu, s bojovaním proti organizovaným zločineckým skupinám a kybernetickej kriminalite. V súčasnosti som eh, eh, rokovaní o piatom balíčku opatrení proti praniu špinavých e, peňazí. Pretože k tomu členské štáty majú vždy veľa čo povedať, ale nakoniec to ani neimplementujú. Ako napríklad nekontrolujú sa súkromné lietadlá, napríklad saudskí princovia sa môžu priletieť s drogami alebo s braňami. Je to tak na väčšine európskych letiskoch. E, komisár Moskovici povedal, že toto bolo veľmi dôležité pri boji e, proti organizovaným zločinom. A e, členské štáty to systematicky podminovávajú tento proces. Nie je to niečo, o čom by sme mali dať práve do rámca komplexného prístupu. Pán komisár, ďakujem veľmi pekne. Anna. Ako vidíte, pani poslanci a pani poslankyne nedržiavame veľmi rečnícky čas, takže začnem používať svoje predsednícke pladíko. Pani Monika Bartoš e, e, z Maďarska, dve minúty. Ďakujeme veľmi pekne, pán predseda. Takisto by som sa chcela poďakovať e, komisárovi a a samozrejme poslancom Európskeho parlamentu za to, že nám poskytli túto príležitosť viesť tento dialog. Terorizmus je veľkou e, výzvou, alebo tou výzvou našich e, e, čias a sme zodpovední za riešenia, ako aj za odpoveď na terorizmus. Boli samozrejme aj výzva adresovaná poslancom národných parlamentov, aby sa viacej sústreďovali na praktickejšie aspekty týchto záležitostí. Maďarsko dodržiava všetky opatrenia, všetkých e, stanovisk Bezpečnostnej rady Európskej únie. E, na, v lete v roku 2016 sme vytvorili e, analytické centrum pre boj s terorizmom ktorý je vlastne takým národným centrom pre, eh, prehodnotenie teroristických eh, hrozieb. Eh, takisto sme aj reštrukturalizovali aj právny rámec a aktualizovali niektoré zo zákonov. Čo sa týka výmeny informácií, tá je nesmierne dôležitá. Podporujeme výmenu informácií v rámci spravodajských spoločenstiev a rovnako ako predrečnička z Portugalska, myslíme si, že práve e, opatrenia PNR by mali byť transponované členskými štátmi a musíme sa koncentrovať a sústrediť na boj proti radikalizácii. A takisto by som rada upriamila vašu pozornosť e, na budúce vytvorenie e, spoločnej medziparlamentnej bezpečnostnej skupiny, ktorá má monitorovať implementáciu nariadenia o Europolu, na ktorej sa, na ktorej sa dohodli e, predsedovia národných parlamentov v Bratislave. A z inštitucionálneho hľadiska e, musíme byť veľmi opatrení, aby sme sa sústreďovali naše snahy. Ďakujem veľmi pekne za Európsky parlament. E, pán López Aguilar, dva minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som adresovať e, priamu otázku komisárovi Kingovi. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujem, že s nami diskutujeme e, tak so zástupcami národných parlamentov a Európskeho parlamentu a ďakujeme e, za tú správu, ktorú ste vypracovali v apríli, kde ste hovorili o bezpečnostnej agende Európskej únie. V prvej časti ktorá bola prijatá počas rotujúceho španielského predsedníctva v roku 2010 kedy sme vlastne začali samotnú túto spoluprácu v tejto oblasti. Ja by som chcel počiarknúť eh, dôležitosť výmeny informácií. To je to najrelevantnejšie. Avšak výmena informácií, keď hovoríme o napríklad o výmene trestných eh, záznamov alebo eh, napríklad pri vytváraní spoločných vyšetrovacích tímov, si vyžaduje politickú, e, politický súhlas, technológie, ako aj právny rámec, ale to najdôležitejšie predovšetkým ško- školiace kapacity. A v tomto ohľade e, sme videli množstvo e, momentov, kedy sme nevedeli prekonať obrovskú heterogénnosť policajných zborov v Európe. A to aj v rámci národných členských štátov. E, Máme tu guardius Civil, máme tu národnú policiu a máme tu, máme tu miestnu, mestské a obecné policie. A máme tu veľmi rozličné štruktúry, rozličné platové a mzdové podmienky avšak predovšetkým rozličné školiace programy a kapacity. Existuje nejaká iniciatíva alebo stratégia zo strany komisie, aby, ako sa vysporiadať e, e, s týmito nedostatkami, keď sa snažíme zabezpečiť, aby sme naozaj robili to, čo najlepšie vieme, aby sme pripravili naozaj e, policiu na to, aby si efektívne vedela vymieňať informácie. E, pretože majú k dispozícii nástroje, ale tie musia byť odzrkadlené aj v školiacich programoch. Ďakujem veľmi pekne za Národný parlament pani Kaliaote. Ne, thank you, Κοζομπόλη. E, thank you, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Začnem tým, že poviem krátku poznámku, ktorá azda zodpovedá na niektoré otázky, ktoré položili predrečníci. Pán Mecu hovoril napríklad o tom, aká legislatíva by mohla spomaliť teroristické útoky alebo ich zástavy. Myslím si, že tou odpoveďou je to, že sa musíme pozrieť na príčiny teroristických útokov ak členské štáty navrhnú sociálnu legislatívu, môžu vytvoriť také podmienky, aby mohli bojovať proti tomu e, sentimentu, že ako terorista nemáte už o čo e, prísť, pretože to je tou hlavnou sílou e, eh, teroristických útokov. Musíme zabezpečiť e, to, že vnútorné podmienky v jednotlivých členských krajinách sa nebudú naďalej zhoršovať. Tí ľudia, ktorí prišli o svoju rodinu, o svoju krajinu e, a ktorí sú zúfali, tak tí sú veľmi náchylní k terorizmu práve prostredníctvom svojej zúfalosti. To je veľmi dôležité. V Grécku v rámci našej legislatívy máme inkorporovanú väčšiu časť e, e, smerníc. A takisto sú mnohé z týchto prvkov začlenené v trestnom zákonníku. Ľudia, ktorí umožňujú e, teroristické útoky, sa dopúšťajú trestného činu. A my sme úzko spoluprácu a zintenzívnili sme túto spoluprácu s jednotlivými štátmi a jednotlivými orgánmi máme výmeny tak skúseností, ale takisto sa snažíme vysporiadať aj s otázkami vzdelávania a boj, bojom proti radikalizácii práve prostredníctvom vzdelávania. Myslím si, že e, to sú, sú to ale ďalšie problémy. Áno, samozrejme, je to a zda veľmi brutálne vám takto e, vás e, uťať vo vašom rečníckom čase za Európsky parlament, pani Čeniči. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem aj komisárovi Kingovi, ako aj prítomným hostom. Chcel by som sa poďakovať eh, komisárovi za to, ako načetol bezpečnú tú e, situáciu. Sú tu tri aspekty. Je tu prevencia, odolnosť voči zločinu a samozrejme postihovanie e, zločinov. Je preto nesmierne dôležité e, pracovať tak, aby sme predišli radikalizácii predovšetkým spojitosti s terorizmom, ale samozrejme musíme podporovať konkrétne projekty, ktoré sú koordinované napríklad so vzdelávacími orgánmi občanmi, pretože práve eh, tej radikalizácie sú vystavené predovšetkým eh, mladí ľudia. A už v rámci prevencie eh, radikalizácie musia existovať pro, projekty deradikalizácie. A to sme samozrejme videli aj s navrátilcami našich občanov, ktorí fungovali ako zahraniční bojovníci. No a samozrejme, a tieto najlepšie praktiky deradikalizácie musia byť od, e, zrkadle aj vo väzenských podmienkach. Myslíme si, že takéto e, spoluprácu musíme odraziť na európskej úrovni. Ja teraz nehovorím o e, mafii, ktorú máme veľmi e, dobrú vyšetrovaciu legislatívnu a e, trestnú e, skúsenosť Avšak eh, hovoríme práve o mafii, ktorá má najväčšie eh, skúsenosti eh, s cezhraničným financovaním organizovaného zločinu v rámci európskych krajín. Ja si myslím, že musíme pracovať na harmonizácii európskej legislatívy medzi jednotlivými členskými štátmi a musíme vychádzať z normy, ktorá by e, poskytla spoločnú definíciu organizovanému e, zločinu. Takýmto spôsobom by sme mohli harmonizovať e, legislatívu a samozrejme zvýšiť aj spoluprácu medzi krajinami. A samozrejme, odolnosť je takisto veľmi dôležitá. Preto vám ďakujem za to, čo ste urobili a čo aj robíte e, kvôli tejto novej smernicu. Táto prinavráti aj dôveru občanov e, v Európsku úniu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za Národný parlament. E, pán Emanuel Us, myslím, že to vyslovujem správne zo Švedska. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Pán King. Ďakujem za tento seminár, za pozvanie na dnešný seminár. Toto je zložitá vec. Je to veľká výzva pre EÚ aj pre Švédsko. V Štokholme sme nedávno mali teroristický útok a Čakáme na výsledok e, našej spoločnej práce e, na úrovni EÚ z tohto dôvodu. My pozitívne vnímame mnohé návrhy, ktoré sa predkladajú na úrovni inštitúcií EÚ, aj to, čo sme dnes počuli, e, výmena informácií, posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a EÚ a podobne. Takisto chcem zareagovať na to, čo sa e, tu hovorilo o kybernetických hrozbách a o informáciách rozširovaných na internete. My sme e, v, v ústavnom výbore nášho parlamentu o tomto hovorili a našim záverom bolo, že nemôžeme nútiť poskytovateľov internetových služieb, aby blokovali takéto informácie alebo aby zabraňovali ich šíreniu na internete do určitej miery. Pretože mm, existuje sloboda prejavu, takisto neporušiteľnosť ehm, ľudských práv, nedotknutelnosť ľudskej osoby a tak ďalej. Preto si myslíme, že takéto riešenia by mali byť dobrovoľné. Takéto opatrenia by sa mali príjmať dobrovoľne. Chcem sa spýtať, e, či pre, predkladáte nejaké návrhy dobrovoľných opatrení pre poskytovateľov e, internetu, aby sme ich nemuseli nútiť, blokovať obsahy. Teraz Natali Grisbeck za Európsky parlament. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pán komisár King za to, e, že ste iniciovali túto diskusiu. Ďakujem aj zástupcom národných parlamentov za to, že prišli, aby sme mohli ho- hovoriť o bezpečnostnej politike. Minulý týždeň, to je moja otázka, minulý týždeň sa konala výmena názorov o tejto téme v Libe, e, konkrétne na základe štúdie našich služieb o, o opatreniach, ktoré sa príjmajú teraz v Európe proti terorizmu. E, videli sme takú schému v rámci tej prezentácie, e, veľmi e, estetický diagram a tam sme videli celú tú galaxiu opatrení, ktoré sa príjmajú v celej Európe. Bol to taký patchwork, bolo tam veľmi veľa vecí, musím povedať, bolo to veľmi rozmanité a ja sa pýtam pána komisára Kinga, či chce nejako zjednotiť, zharmonizovať a vytvoriť tú väčšiu koheznosť medzi týmito e, opatreniami rozptýlenými v celej Európe. Ďalšia vec, všetky tieto opatrenia musia rešpektovať právny štát a občianské slobody. E, na tom spočíva naša demokracia a takisto e, máme článok 2 zmluvy zakladajúcej Európsku úniu. Takže v týchto hodnoteniach chcem sa spýtať, ako zohľadňujete primárne a sekundárne právo únie. A samozrejme pri príprave legislatívy musíte zohľadňovať aj judikatúru Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu, ale aj Štrasburského dvora pre ľudské práva. Najmä eh, pokiaľ ide o uchovávanie údajov. No a tretia otázka, taká inštitucionálnejšia, s dlhodobým výhľadom. Chcem pripomenúť, princíp subsidiarity, ktorý tiež platí v bezpečnostnej oblasti. Princíp subsidiarity ale neznamená, že všetko musia robiť členské štáty. A ako si to teda predstavujete? Ako chcete konkrétne premietnúť e, toto, teda princíp subsidiarity a takisto európskej e, zvrchovanosti do opatrení bezpečnostnej politiky. Ďakujem. Pán Avitas Aniuskaj, Stas z Litvy. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za iniciatívu, ktorú ste e, vytvorili. Spolupráca s národnými parlamentami je veľmi dôležitá to chcem zdôrazniť, pretože národné parlamenty príjmajú veľmi dôležité rozhodnutia o vnútornej bezpečnosti. Myslím si, že komisia by mala ponúknuť platformu pre spoluprácu národným parlamentom, kde by si mohli vymieňať informácie. Národné parlamenty diskutujú o právnych aktoch, o návrhoch zákonov, ktoré sa priamo týkajú riadenia rôznych hrozieb a ich um, prevencie. Tento mesiac sme diskutovali napríklad o analýze údajov, o zohľadom ohľadom na prevenciu teroristických činov. My sme jedna z krajín, ktorá neutrpela ešte teroristický útok, ale môže sa to stať kedykoľvek. A myslím si, že zapojenie národných parlamentov do prípravy preventívnej politiky je veľmi dôležité. Chcem vedieť, čo si o tom komisár myslí. Ďakujem pán Bony za Európsky parlament. Dziękuję bardzo za zorganizowanie tego spotkania. Ďakujem za to, že ste zorganizovali toto zasadnutie. Spolupráca európskych inštitúcií e, s národnými parlamentami je predpokladom na to, aby sme mohli naozaj vytvoriť všetky tie e, synergie, ktoré spomínal e, komisár. V národných parlamentoch sa e, vytvárajú národné zákony aj predpoklady na implementáciu takých aktov ako smernicu Európs- takých zákonov ako Európskej smernice pre boj proti terorizmu. Ďakujem komisárovi za podrobný popis všetkého, čo ste dosiahli, ale ďakujem aj za to, že ste poukázali na nedostatky a prekažky spolupráce medzi štátmi. Chcem poukázať na jednu veľmi dôležitú vec. E, musíme sa vyhnúť tomu narratívu, že Európa je bez nádeje, že je neschopná, že inštitúcie nie sú schopné riešiť tieto výzvy. Je celý zoznam úspechov, ktoré v posledných rokoch sme dosiahli a Samozrejme, veľa sa ešte musí zrealizovať, ale mnohé veci zafungovali, napríklad vytvorenie nového IT systému alebo interoperabilita systémov, aby sa mohla zrealizovať výmena informácií. To všetko sme už dosiahli, ale potrebujeme na to aj národné parlamenty, e, národné vlády musia mať vôľu si vymieňať informácie a zatiaľ mnohé štáty tú vôľu nemajú čím mm, lepšie budeme spolupracovať, tým e, budeme žiť bezpečnejšie. Pani Birgit Sipel za Európsky parlament, nech sa páči. Ďakujem, e, pán predseda. Dnes hovoríme o mnohých odlišných veciach a Eh, musíme poukázať na to, eh, že meníme systém VIS, SIS, Frontex, vytvárame pohraničnú bezpečnostnú stráž, eh, inteligentné hranice, ETIAS, systém vstupu, výstupu. Toto všetko je na stole, ale málo z toho je schváleného a takmer nič nie je implementované. A keď dôjde k novému teroristickému útoku, tak zasa príde požiadavka, že potrebujeme ešte viac reštriktívnych opatrení. A k tomu ešte sa pridávajú národné opatrenia, ktoré majú zvýšiť mieru bezpečnosti údajne. No a strácame zo zreteľa e, tú hlavnú otázku, čo sa deje s tým, čo schvalujeme. Celé roky kritizujeme, že mnohé bezpečnostné opatrenia na národnej úrovni alebo na úrovni jednotlivých orgánov sa neimplementujú kompletne. Čiže to, čo už existuje, sa ne, nevyužíva efektívne. V rámci členských štátov chýba dobrá spolupráca medzi jednotlivými orgánmi, chýba tam výmena informácií a keď na národnej úrovni orgány a úrady nevedia spolupracovať a vymieňať si um, informácie, no tak to isté platí aj pre európsku úroveň. Ja si kladiem trošku cynicky otázku, čo príde ako ďalšie opatrenie. Chceme zakázať napríklad používanie nákladných automobilov, pretože aj nákladné automobily sa niekoľkokrát využili pri spáchaní teroristických útokov. Takže prosím, to, čo sme schválili, e, začneme implementovať, začneme si vymieňať informácie konečne a zamýšľajme sa nad tým, prečo európsky občania, ktorí žijú u nás a ktorí vyrastli u nás, prečo sa stávajú útočníkmi, pretože útočníci minulých rokov neprišli všetci z tretich štátov. Mnohí práve vyrastli v strede našej spoločnosti a preto téma prevencia, deradikalizácia, integrácia to sú základné predpoklady um, úspechu a toto v členských štátoch ešte chýba, bohužiaľ. Pani Monika Holmajer. Chcem nadviazať na Birgit Sipel. Vnímam kriticky, že napríklad e, prímské zákony z roku 2011 alebo pravidlá o zadávaní informácií do databázy SIS. Všetko toto, čo už bolo dávno schválené, celé roky, nie je implementované. Naozaj to chýba a potom to bráni efektívnej spolupráci. Nemôžem úplne súhlasiť s tým, že nové nástroje porušujú ľudské práva. S tým vôbec nesúhlasím. Európske smernice explicitne zakotvujú rešpektovanie ľudských práv. My tu vytvárame rámcovú legislatívu, nemôžeme ísť úplne do detailu, pretože to potom implementujú podrobne členské štáty. Každý členský štát musí potom v rámci svojich tradícií, podľa svojich trestných zákonov, um, podľa uh, svojich pravidel vnútornej bezpečnosti, všetci to takto musia potom implementovať. A keď dôjde k chybám, uh, tak nemôžeme vždy ukazovať prstom iba na Európsku úniu, pretože Európska únia zadáva rámcové podmienky. Okrem toho Európska komisia je aj strážkyňou zmluv a musí brať veľmi vážne túto svoju úlohu. Keď niekto hovorí, e, že by sme mali zakázať e, nákladné automobily, no to je naozaj sarkastické. Takéto návrhy nikto nechce, nechce predkladať, ale Európsky E, brzdný systém sa stal e, nástrojom e, boja proti terorizmu, pretože ten náklad jak použitý v Berlíne mal európsky brzdný systém a vďaka nemu nebolo zabitých toľko ľudí, ako chcel útočník pôvodne dosiahnuť. Ja si myslím, že komisia by mala byť aj, by mala, mala robiť aj to, aby poskytla taký systematický prehľad toho, čo existuje. Musíme totiž vyplniť tie diery, ktoré ešte existujú, tie šedé zóny, ktoré e, existujú, ktoré môžu potom využiť e, teroristické siete. Takže v tom by mala spočívať úloha Európskej komisie. Ďakujem za Európsky parlament, pani Winberg. Ďakujem, pán predseda. Európska únia by mala byť projektom mieru, mala by nás chrániť pred vojnou. To je vynikajúca myšlienka, ktorá dlho fungovala, ale bohužiaľ dnes musíme konštatovať, že jedna z najväčších hrozieb sa nachádza vnútri EÚ, a to terorizmus. Za posledné tri roky prišlo príliš veľa teroristických útokov. Ja už si ani neviem spomenúť na všetky útoky, lebo ich bolo toľko. No a mňa najviac e, pohol samozrejme útok v Štokholme pred mesiacom. Páchateľom bol žiadateľ o azyl, ktorého žiadosť bola zamietnutá. A potom mm, on kvôli tomu zabil 5 ľudí. A zistilo sa potom, že tento útočník mal napojenie na IS, na islamský štát. Necítim sa bezpečne nikde, nikde v Európe. Keď idem autom do Bruselu, tak sa musím rozhodnúť, či E, mám e, medzi Dánskom a Nemeckom e, použiť trajekt alebo most a k teroristickému útoku vždy premyšľam, môže dojsť aj na tom moste, aj na tom trajekte. Nikde nezaručíme 100% bezpečnosť, nemôžeme nákladné automobily zakázať alebo trajekty, ale môžeme zvyšovať úroveň celkovej bezpečnosti v Európe. Pred dvoma týždňami som bola v USA a rozprávala som sa s mnohými Američanmi. Oni sa teraz boja cestovať do Európy. A mnohí Američania majú na zozname svojich e, cestovateľských plánov Európu, ale boja sa teraz k nám cestovať. Mohli by ste prosím, kolegovia okolo mňa, rozpráva trošku tichšie. Terorizmus. Mm, máme rezolúciu OSN. Už tri roky o tom hovoríme a nič sa nedeje. Musíme konečne zaviesť odstrašujúce tresty, aby džihadisti, aby sa im e, zhabali pasia, aby sme ich vyhnali z našich krajín. Mrs. Helga Stevens. A ešte pani Helga Stevens, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia a kolegyne, mám tri pripomienky, ktoré by som chcela spomenúť. Napríklad minulý týždeň to bolo zorganizované vypočutie, ktoré sa týkalo Európy a vlastne boj proti terorizmu, že sme predmetom terorizmu, vyjadrili sme, ktoré máme nástroje na to a takisto aj sme poukázali na to, že európske E, krajiny by jednoducho mali využívať lepšie tie nástroje, ktoré máme. Nemali sme jednoducho vymýšľať to, čo už je. A myslím si, že toto by nám malo umožniť, aby sme boli efektívnejší, pokiaľ ide o naše kroky. A druhá pripomienka, e, vidíme, že veľký problém je napríklad výmena informácií, údajov, ja si myslím, že je to hlavnou prioritou, pokiaľ ide jednotlivé priority a tá výmena sa musí diať na veľmi rýchlo, efektívne, aby sme mali väčšiu interakciu medzi políciou a tajnými službami, informačnými službami. Keď už hovoríme o tejto problematike, musíme hovoriť aj o prepojení jednotlivými údajmi a databankami, pretože momentálne tu je cel, veľké množstvo vecí, ktoré vlastne takto sep, oddelenie si existujú a jednoducho musíme ich spojiť, aby sme ich mohli využívať čo možno najefektívnejšie. Ako to teda vnímate vy? A pokiaľ ide o otázku radikalizácie, čítala som napríklad v tlači, že v Belgicku jeden z 23 väzňov sa môže radikalizovať, to je starý známy problém, Treba si predstaviť, že jedného dňa všetky tieto osoby budú prepustené, ocitnú sa v ulici a budú musieť byť reintegrované do spoločnosti a možno sa spoja s podpornými sieťami. Jednoducho týchto ľudí potom môžu tejto organizácie e, rekrutovať. Takže pokiaľ ide o e, správu federálnej policie belgickej, zdá sa, že napríklad v Molenbeku je celá je veľké množstvo osôb, ktoré ešte stále majú prepojenia s teroristickými skupinami. To je jednoducho strašné. V podstate v reáli osoby vôbec nevedie, nevieme vôbec, ako by sa dala riešiť tá otázka deradikalizácie. Máme veľmi málo skúseností v tejto domene a, a mali by sme byť oveľa efektívnejší, ale jednoducho sme od toho nahony vzdialení. Takže, vážený pán komisár, treba využívať tie nástroje a finančné prostriedky, ktoré by mohli byť využité zo strany členských štátov na to, aby sa postupovalo smerom k politikám, ktoré vedú k deradikalizácii. A skutočne využívame, pán komisár, správnym spôsobom tie prostriedky? Máte prehľad toho, ako sa vlastne tie prostriedky využívajú? Dalo by sa urobiť možno viac? Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem predstaviteľom národných parlamentov, ako aj našim vlastným poslancom za vaše komplexné pripomienky. Veľmi si to vážime a ocenujeme, takže teraz sa môžeme už obrátiť na pána komisára Kinga a vypočujeme si jeho reakcie na túto poslednú časť dnešného zasadnutia. Vážený pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne výboru LIBE za zorganizovanie tejto diskusie. Ja to vnímam ako veľké pozitívum, predovšetkým ďakujem tým, ktorí cestovali na to, aby tu dnes mohli s nami byť. A okrem tej ústnej výmeny názorov, kde tomu predsedal pán predseda Moraeš veľmi prísne, na to by sme dodržali čas. A takisto možno pristúpime aj k písomným reakciám na vaše otázky, takže aj ďalšia forma spolupráce a komunikácie formou písomnou je samozrejme z našej strany vítaná. Ja z toho, čo som tu počul dnes do poludnia, Ehm, no, vyvodím nasledovné. Ehm, je tu veľká výzva, pokiaľ ide o tie hrozby a súhlasím s tými, ktorí povedali, že by sme nemali strácať nádej. Ehm, robíme pokrok, o tom som presvedčený, avšak ešte je pred nami veľké množstvo práce a tie hrozby samotné aj naďalej sa menia a vyvíjajú Takže my potrebujeme, tak ako viacerí povedali, musíme jednoducho byť e, informovaní o aktuálnom dianí. E, národní poslanci zdôraznili význam implementácie. Ja si myslím, že to všetci vítame, pretože si uvedomujeme, že aj tu je ešte veľká výzva, pokiaľ ide o implementáciu, čiže o výmenu informácií alebo ďalšia paleta ostatných informácií. Nemôžeme iba povedať, že tu je nejaký problém, Musíme sa pozrieť na to, čo môžeme urobiť, aby sme prispeli k riešeniu a k implementácii. Viacerí z vás hovorili o význame informácií, výmene informácií, spomenuli to predstaviteľia národných parlamentov, tak to vlastne začali tú diskusiu. Musíme sa teda pozrieť na tie bariéry, ktoré tu stoja v ceste výmene informácií a čo môžeme urobiť na to, aby sme pomohli pri riešení tejto situácii Takisto viacerí z vás povedali, že toto sa týka viacerých otázok a že sú tu technické otázky, napríklad školenie, financovanie a ostatné, ale takisto sú to aj kultúrne otázky a my musíme byť pripravení sa na to pozrieť, riešiť to a zvážiť, či môžeme urobiť niečo v tom, aby sme napríklad tie kultúrne bariéry odstránili, aby bola výmena informácií možná. Spomenuli ste, a to viacerí, a európske agentúry. Myslím, že naše agentúry robia vynikajúcu prácu, niektoré v ťažkých podmienkách, ale musíme urobiť všetko preto, aby dostali patričnú podporu, ktorú si zaslúžia a ktorú potrebujú. Naše predstaviteľe občanskej spoločnosti, ktorí dnes prišli, pokázali na dôležitosť, kľúčovú, kľúčový význam základných práv a ich ochrany. Ja to vítam a vítam to ako dôležitú súčasť tejto výmeny dnešnej názorov a chcel by som, aby to bolo vlastne v tom hodnotení aj patričným spôsobom odzrkadlené. Musíme si uvedomiť, že čo tu vlastne chránime. Musíme sa ponaučiť zo skúseností z minulosti a dúfam, že budeme môcť v budúcnosti aj naďalej stanovovať štandardy v týchto oblastiach pre ostatných vo svete, aby sa mohli aj oni priblížiť týmto štandardom. A to nie len pokiaľ ide o prípravu legislatívy, teda zákony a predpisy, ale aj pokiaľ ide o ich implementáciu. Ja veľmi vážne beriem to, čo odznelo na Margo významu kontroly a konzultácií už v prvotnej fáze príprave tých predpisov, ale aj potom tá kontrola tu musí byť zabezpečená, pokiaľ ide o jednotlivú implementáciu do praxe v členských štátoch, takže treba samozrejme vždy robiť kontroly, revízie, to je súčasťou toho, čo potrebujeme v rámci tej kultúry, ktorú podporujeme. Je to kultúra transparentnosti. Dúfam, že aj takéto výmeny názorov prispievajú k posilneniu tej transparentnosti kriminalizujeme niektoré prvky teroristických aktivít a jednoducho neviem, prečo by sme to nerobili. Takisto sa treba zamyslieť aj nad tým, ako sa vysporiadať s niektorými prvkami toho problému, vrátane tých, ktoré ste spomenuli, pokiaľ ide o tých ľudí, ktorí sa z konfliktných zón vracajú, A to nás vlastne vedie aj k tým bodom, ktoré viaceré z vás spomenuli. Absolutná podpora a pokračovania v procese prevencie a riešenia, riešenia deradikalizácie. A chcel by som byť takým silným pilierom tohto hodnotenia. Ale v rámci diskusie tu boli nastolené viaceré dôležité otázky, my ich všetky sme si zaznačili a budeme na ne reagovať, ale e, tu by som chcel teraz spomenúť predovšetkým obete, aby sme nezabúdali na to, že nielen terorizmus, ale aj počítačová a organizovaná kriminalita sú zdrojom ďalších obetí a ďalších problémov a na to nesmieme zabúdať. Musí to byť kľúčovou súčasťou našej reakcie na tieto problémy. Pokiaľ ide o prevenciu, na to musíme uvažovať v komplexnom duchu a myslím si, že máme určité štruktúry, ktoré nás v tejto oblasti podporujú, napríklad tá sieť osvety v oblasti radikalizácie, ale je to stála výzva pred nami. Musíme si uvedomiť, že tá prevencia vlastne siaha od tých náležitostí, ako to vyzerá v našich komunitách, v našich kolektívoch, až po to, čo vidíme na internete a musíme zobrať do aj všetky úrovne. Školenie a podpora, pomoc eh, v individuálnych prípadoch, čiže aktérov z občianskej spoločnosti alebo v justície alebo policajných e, úradníkov, imigračných úradníkov, pohraničnú stráž. To je všetko kľúčové. Nemôžeme ponechať ľudí osamotených vo svojej snahe. Musíme jednoducho podporovať členské štáty v tom duchu, že budú pomáhať tým, ktorí vlastne v, každodennom, v každodennej práci bojujú s týmto fenoménom. Musíme sa zomknúť, spolupracovať s národnými parlamentami, vládami, aj na národnej úrovni a reagovať na otázku, tak ako odznela z úst jedného predstaviteľa Národného parlamentu, ako teda národné parlamenty môžu prispieť k tomuto. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na nové úpravy kontroly, pokiaľ ide o Europol, to je jedna z našich kľúčových agentúr, ktorá vstúpila do platnosti s novým nariadením začiatkom mája. Myslím, že to je model, ktorý si musíme vziať a snažiť sa zistiť, či sa dá uplatniť inde. To znamená, národní poslanci, európsky poslanci by sa mali pravidelne stretávať na to, aby kontrolovali a podporovali prácu našich kľúčových agentúr a nástrojov politik. Takže to hodnotenie vlastne e, v duchu tých vašich otázok e, bude sa sústrediť na identifikáciu podporných aktivít, výmena informácií, financovanie, školenie, tie podporné siete, že či to je dostatočné, či si to zaslúži ďalšiu podporu, ale sú tu takisto oblasti, kde treba urobiť viac, predovšetkým pokiaľ ide tu implementáciu. Či sú potrebné nejaké zmeny či treba sa zamýšľať nad možnými zmenami existujúcej legislatívy predpisov, alebo či je tu nejaká potreba nových krokov, nových predpisov. Ale zároveň som úprimne presvedčený o tom, že to hodnotenie nám umožní, aby sme sa pozreli na tú prácu, ktorú robíme, či už legislatívna alebo inú na európskej úrovni, kde vlastne závisíme e, do istej miery od e, toho feedbacku zo strany národných štátov a ich implementácie. Či sa dá pokračovať nejakým iným spôsobom, alebo či niektoré kroky sa majú už zastaviť. To znamená, toto hodnotenie nemôže byť iba ďalším z hodnotení, ale musí skutočne prispieť k tej hodnote toho, čo sa nám podarilo doposiaľ dosiahnuť to znamená od roku 2000, od začiatku roku 2000. Budeme mať to hodnotenie zhruba v júni, bude obsahovať niektoré návrhy, myšlienky, odporúčania, ale vlastne nie je to koniec toho nášho úsilia, je to iba taký rámec, v rámci ktorého v tých diskusiách budeme pokračovať, tak tu v Európskom parlamente, ako aj na úrovni iných inštitúcií, ako aj v národných štátoch a ich parlamentoch budeme informovať o našich budúcich politických iniciatívach v tejto oblasti vrátane druhej polovici mandátu tejto komisie. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť a ďakujem veľmi pekne za vaše otázky a pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Tešíme sa už teraz na finálnu verziu tohto komplexného hodnotenia v júni, ako ste povedali. Myslím, že vždy tu je diskusia, či takéto stretnutia sú potrebné, pretože zo strany organizácie to je relatívne náročné. Vy musíte pricestovať, naši hostia musia pricestovať, nie je to vždy jednoduché, ale myslím si, že kolegovia, ktorí tu sú, členové Európskeho parlamentu, ktorí sa venujú otázke bezpečnosti, e, súhlasia s tým, že absolútne kľúčová, aby táto interakcia bola, pretože sú tu veľké otázky, pokiaľ ide o implementáciu. Sú tu veľké očakávania z členských štátov, vlastne sme to videli, pokiaľ ide o PNR, pokiaľ ide o smernica, pokiaľ ide o medzivládne otázky. Takže toto je kľúčové, aby sme takto postupovali. My si veľmi vážime to, že poslanci z národných parlamentov, ako aj vaši zamestnanci, naši zamestnanci, zorganizovali takúto výmenu názorov. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi komisárovi, jeho týmu za e, doterajšiu spoluprácu. Pomáha to v riešení tejto komplexnej otázky a skutočne nám pomáhate e, v riešení tejto otázky demokratickým spôsobom, pretože sú to očakávania, pokiaľ ide o bezpečnosť, utajovanie dokumentov, to je všetko kľúčové. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz kolegom za vašu pozornosť. Ďakujem za to, že ste prišli. Prajem pekné popoludnie.